Bonjour à toutes et à tous. Nous allons... Príjemné popoludne všetkým. Ak dovolíte, zahajme našu schôdzu. Je na veľkou cťou, že v mene výboru pre rozvoj môžeme e, na tejto schôdzi privítať aj výbor AFED a budeme hovoriť o Sýrii budeme diskutovať o, disk- o situácii v Sýrii a o dopade, ktorý táto situácia má na celý región. Vieme, že situácia na mieste je eh, hrozná a sotva si vieme predstaviť, že by sa dokonca mohla ešte zhoršiť. Ako sa blíži zima, zvyšuje sa aj miera násilia. V súčasnosti eh, je vyše 2, 2 milióny utečencov z nich sú mnohé deti. Je to akási stratená generácia. Susedské krajiny Sýrie musia príjmať stále viac a viac utečencov a tieto krajiny potrebujú od medzinárodného spoločenstva akúkoľvek možnú podporu, aby tá hranica mohla naďalej ostať otvorená. Spolu Európska únia a členské štáty sú najdôležitejším prispievateľom tomto regiónu a do tejto chvíle poskyt, EÚ poskytla vyše 2 e, miliard eur, čo je suma, ktorá je síce e, významná, avšak ešte stále nepokrýva všetky potreby. V tejto chvíli dám slovo podpredsedovi e, pánovi Fierolovi Proverovi, ktorý je z výboru pre zahraničné veci. Milí kolegovia, dámy a páni, kríza pretrváva a má negatívne dopady na sociálno-politické a ekonomické štruktúry našej krajiny. To znamená, že musíme e, zasiahnuť e, to zásadne. Nemôžeme sa obmedziť len na nejakú krátko dobu eh, pomoc humanitárnu. Potrebujeme diplomaticky vystupovať v záujme opätovného nastolenia stability v tomto eh, regióne. Je potrebné zohľadniť aj mnohé menšiny v tomto regióne, pretože tieto sily môžu prispieť k eh, znovu obnoveniu a vybudovaniu krajiny. Takže je potrebné postarať práca o konkrétne spoločné programy, aby bolo možné obnoviť a vybudovať Sýriu a aby e, sa mohla stabilizovať situácia v krajinách, e, ktoré prijali sírskych utečencov. Noi per discutere delle Máme tu zástupcov e, rôznych organizácií, s ktorými by sme radi hovorili o stratégii pomoci Sýrii a susedným krajinám. Táto pomoc musí byť aj politickej povahy, takže je veľmi pekné, že pán Vimon je medzi nami prítomný, tajomník generálny SVČ práve sa vrátil z Ženevy a teda nás môže informovať o aktuálnom vývoji v rámci konferencie Ženeva 2. A potom dáme slovo kolegyni, ktorá sa zúčastnila na dnešnom zasadnutí s najdôležitejšími organizáciami, ktoré podporujú Sýriu. A tiež chcem vysloviť apel za oslobodenie pani e, e, e, Razenzaj, ktorá dostala Sacharovovú e, cenu. E, bola unesená aj s manželom v Sýrii a nevieme, kde sa momentálne nachádza. Poprosím všetkých rečníkov, aby e, sa vyjadrovali stručne, aby sme mohli e, viesť diskusiu. E, Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať úprimne Eve Žoli, pánu Proverovi, dvom spolupredsedom tohto zasadnutia, ale rovnako by som chcela poďakovať všetkým poslancom Európskeho parlamentu, ktorí e, podporili počas tisícov, tisícky dní konfliktu v Sýrii e, našu e, prácu, aby sme pomohli ľuďom, tým miliónom ľudí, ktorí trpia kvôli ozbrojenému konfliktu v krajine, ako aj v susedných krajinách. Táto kríza je mimoriadná, je takým strašidlom pre nás a strašiakom pre nás všetkých. A na svedomí sírčanov, ktorí proti sebe bojujú a po sebe strieľajú, ale je to tiež konflikt, ktorý má na svedomí aj celý svet, pretože zatiaľ sme sa nedokázali spojiť tak, aby sme vynuli veľký tlak na obe strany, alebo všetky strany konfliktu, tak aby to ukončili v záujme svojich vlastných občanov pre stabilitu regiónu, pre stabilitu sveta. Avšak dátum 22. januára, aby, kedy začnú rokovania Ženeva 2, a my v rámci humanitárneho spoločenstva si budeme držať palce, aby to viedlo k mieru, pretože to je jediný spôsob, ako ukončiť utrpenie obyvateľov Sýrie. Dovolte mi dať vám aktuálne informácie o dôležitom zasadnutí, ktoré sa uskutočilo dnes do obeda s riaditeľmi humanitárnych agentúr OSN, UNCRC, Svetovou bankou a tými najväčšími donormi, ktorí podporujú obyvateľov Sýrie. Sústredili sme sa na tri zásadné otázky. Poprvé, komplexná reakcia na krízu. komplexná v tom, že zameriava na Sýriu a susedné krajiny humanitárnou pomocou, rozvojovou pomocou, podporou lokálnych spoločenstiev, makroekonomickou pomocou, hlavne pre Jordánsko a Libanon. Máme za sebou dlhú cestu, aby humanitárne a rozvojové spoločenstvo sme spojili a zaistili, aby to bola potrebná angažovanosť na záchranu životov, ale tiež stabilizáciu regiónu. Ja by som chcela poďakovať humanitárnym a rozvojovým agentúram za ich prácu, to, že dnes predkladajú komplexnú stratégiu reakcie pre krízu v Sýrii. A rovnako by som chcela vyjadriť vďaku Európanom, pretože sme to boli práve my, ktorí ako prví predpokladali a povedali, že v tejto kríze s ohľadom na jej povahu a dopady na celý región nestačí poskytovať humanitárnu pomoc, musíme podporovať lokálne obyvateľstvo jednotlivé krajiny. Po druhé, sme hovorili o otázke financovania. OSN na väčšiu výzvu v histórii 6,5 miliardy eur na opatrenia v Sýrii a v susedných krajinách. Táto výzva reflektuje skutočnosť, smutnú skutočnosť tých obrovských potrieb v Sýrii a v regióne Počet obyvateľov, ktoré, po, ktorí poskytujú, potrebujú pomoc v Sýrii, dosahuje teraz približne skoro takmer 10 miliónov ľudí. Tí, ktorí sú presídlení v rámci krajiny, to je 6,5 milióna ľudí. Tí, ktorí sú presídlení v, východný, v susedných krajinách, 2,3 milióna obyvateľov. No a my vieme, Viete, poznáte to z obrazoviek, čo robí zima s obyvateľstvom, ktoré nemá ani také ťažké podmienky, ako je to bohužiaľ tento rok, ale tiež sme hovorili o prístupe dostupnosti, pretože pre obyvateľov v Sýrii, hlavne v tých sporných oblastiach tzv. peniaze nič neznamenajú, pokiaľ im neprinesieme väč- väčšiu mieru pomoci alebo dáme im príležitosť pustiť krajinu, alebo obe veci. No a my sme si vypočuli pomyselné slovári Ahmusena, Petra Maurera, tom, aké kritické mobilizovať politické tlaky a angažovanosť treba hovoriť so všetkými stranami konfliktu. Je veľmi dôležité, aby sme my nestratili nádej, že Bezpečnostná rada OSN sa dokáže dohodnúť na humanitárnom uznesení s veľkým dôrazom na prístup. Rovnako sme na zasadnutí hovorili o konkrétnom segmente zraniteľnej populácie, a to sú deti v Sýrii a ďakujem UNICEFu za to, aby vytvorili program, ktorý sme nazvali No Lost Generation, Ja prístupe k vzdelaniu, boja proti obene a iným chorobám, aby mali prístup k školám, k vzdelávaniu bolo viacej ochranných opatrení. No a na záver snad poviem jednu vec. Ja, keď si spomeniem na sírsky konflikt a keď zavriem oči, tak tvárou tohto konfliktu je dieťa, nie je to žiadny rebel alebo vojak. Alebo teda povstalec alebo vojak. No a ja si myslím, že teraz sme v kľúčovom momente na programe Ženeva 2, Kuwait 2, 15. januára je na programe. Takže myslím, že silná mobilizácia vrátane z Európskeho parlamentu vyvinúť tlak vytvoriť nejaký hlad po miery a tiež poskytnúť pomoc obyvateľom a hlavne mladým a deťom v Sýrii, ktorí majú obnoviť krajinu po vojne. Nuž toto dnes je veľmi dôležité. A dovolte mi povedať, je morálne správne pomáhať, ale je to aj v našom vlastnom záujme, ak nebudeme konať rozhodne, explózia v regióne bude mať hrozné následky pre celý svet, ale hlavne pre nás v Európe. Z morálneho hľadiska z našich vlastného záujmu sa musíme zmobilizovať a konať. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup, madame la commissaire. Ďakujem za túto zásadnú výpoveď tejto chvíli dávam slovo e, zástupcovi svetavníka OSN, ktorý má na starosti humanitárne záležitosti. Je to pani Valery Emos. Máte slovo na 3 minúty, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne za príležitosť vystúpiť dnes pred parlamentom. Ako povedala komisárka Georgieva, tak toto je kríza, ktorá je veľmi vážna kríza, ale je to regionálna kríza s obrovskými dopadmi na bezpečnosť. No a vidíme radikalizáciu priamo v teréne momentálne približne 1200 postaveckých skupín, mnohých sú vodníci z zahraničia, veľký počet z krajín EÚ. My vidíme tiež dopad, čo sa týka utečeneckých tokov zo Sýrie na územie alebo k brehom EÚ. Komisárka Georgieva nám povedala jasné čísla. Okrem týchto čísiel si tiež musíme zapamätať, Ale nesmieme zabudnúť na palestinských utečencov v Sýrii, ktorých sa táto kríza rovnako týka a problémy prístupu tým, ktorí to potrebujú v Sýrii, si vyžadujú inovatívne riešenia. Je približne 250 tisíc osôb v komunitách, ktoré nedokážeme dosiahnuť 2,5 milióna ľudí v oblastiach ťažko dostupných. Milióny ľudí sú v hostiteľských krajinách, ktoré sú postihnuté, no a následkom toho vidíme potrebu navýšeného financovania približne 6,5 miliardy dolárov až tieto peniaze sú potrebné, ak máme zabezpečiť potraviny, ak máme zabezpečiť eh, vodu, hygienické potreby ľuďom, ktorí to potrebujú. Dokázali sme reagovať napriek eh, veľmi náročnému prostrediu v Sýrii, napríklad eh, svetový potravinový program nakromil viac ako 3 milióny ľudí. Milióny detí, škované mobilné lekárske týmy priamo v teréne a dosiahli viac ako 2,5 milióna ľudí. Avšak stále to nestačí s ohľadom na rozsah krízy. Potrebujeme podporu a pomoc parlamentu, Európskej únie. Je veľmi dôležité, aby sme mohli pokračovať naše práce v budúcnosti. Ľudia v Sýrii a v susedných krajinách si to zas, zaslúžia. Ďakujem pekne. Ďakujem. Dám teraz slovo pánovi vysokému komisárovi pre utečencov, pánovi Antoniovi Gutersovi. Máte 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca za slovo. Ku včerajšku 2 milióny a 300 tisíc e, utečencov bolo zaregistrovaných v susedských krajinách a vyše polovice z nich sú deti. A musím povedať, že som nikdy nevidel deti, ktoré sú utečencami takto traumatizované násilím. Je tam viac žien než mužov, mnoho tých žien e, bolo obeťami znásilnenia či iného typu sexuálneho násilia, čo je absolútne nepriateľné. Títo ľudia potrebujú potraviny, ochranu, strechu nad hlavou, vodu, hygienu, zdravie, vzdelávanie a všetci sa mobilizujeme, aby sme ich podporovali, ale musíme si priznať, že v tom máme isté medzery, silná zima sa blíži a vidíme, že veľmi veľa ľudí ešte stále trpí po tom, čo si museli toľko vytrpieť vo svojej vlastnej krajine. Aj keď tu medzery stále sú, tak by nebolo možné, aby títo ľudia boli vo svojich susedských krajinách, pokiaľ by tie krajiny nemali otvorené hranice. Avšak to, že tie hranice sú otvorené, neznamená, že krajiny môžu poskytnúť to, čo potrebujú. A v tomto prípade vidíte detskú prácu, e, sobaše maloletých a tak ďalej. Čiže je zásadné, aby sme podporovali aj sírských ľudí, aj tie štáty, ktoré ich príjmajú. Nevieme si ani predstaviť, aké dopady to bude mať na hospodárstvo a na bezpečnosť týchto štátov. V Libanone je dnes 25 populácie sírskej národnosti so všetkými tými utečencami. Nedávno som bol na hranici Libanonu a Sýrie na v tej bojovej oblasti a v jednom malom mestečku Arsal bolo 35 tisíc Libanoncov a vyše 50 tisíc Sýrčanov. A takýto dopad by zničil akúkoľvek krajinu a spoločnosť. A preto táto krajina potrebuje obrovskú mieru podpory zvonku, aby mohla tejto výzve čeliť. Je tu taktiež silný morálny dôvod, ako hovorila komisárka Georgieva, avšak je tu taktiež otázka toho vlastného záujmu. Konflikt sa presúva do Libanonu. Každý deň vidíme nejaké e, katastrofy. Mesačne v Iraku zomerajú obrovské počty ľudí. Otázka Palestina-Izrael taktiež nie je vyriešená. Golf je iba za rohom a vidíme mnoho zúčastnených strán sírskeho konfliktu. Ako povedala komisárka, hrozí, že ten v tejto oblasti to vybuchne. V Syrie, v Syrie máme tisíce bojovníkov a mnoho z nich pochádza z Európy a jedného dňa sa vrátia. Samozrejme, pokiaľ neposkytneme adekvátnu podporu eh, sírským utečencom a krajinám, ktoré ich príjmajú, a pokiaľ medzinárodná komunita sa nespojí a neukončí túto vojnu, tak v budúcnosti všetci zaplatíme naozaj vysokú cenu. Ďakujem. Merci, eh, merci beaucoup, monsieur Guterres. Ďakujem pekne, pán Guterres. Tam, teraz dám slovo výkonnému riaditeľovi UNICEFu, pánovi Antonimu Lejkovi. Pán Lejk bez mikrofónu. Rečník hovorí bez mikrofónu. Oh, sorry. V poriadku, mikrofón už funguje. Takže toto je ľudská katastrofa, ktorá rastie oveľa rýchlejšie, než my sme ju schopní riešiť. A tí, čo, na to, čo sme to máme na starosti a snaž, musíme povedať tým, ktorí môžu túto katastrofu zastaviť, že už stačilo Tri roky utrpenia Toto je mnohý, z mnohých hľadísk detská kríza. Som vďačný komisárke, že sa o tomto zmienila vyše milióna detí muselo opustiť svoje domovy v iných krajinách. Častokrát sú to oblasti, ktoré už teraz sa bojujú s e, chudobou. Vyše 3 milióny ľudí žije, detí, pardon, žije e, v utečenských táboroch a do školy chodia iba veľmi zriedkavo každé toto individuálne dieťa, ako je váš syn, alebo vaša dcera, alebo vaše vnúča. A predstavte si, že by vaši milovaní boli v takýchto takejto situácii. Predstavte si, že by vaša dcéra e, e, nemohla chodiť do školy. Predstavte si, že musíte počúvať, ako váš syn plače a e, jeho prvá spomienka je na situáciu, ktorú by žiadne dieťa nemalo nikdy zažiť. Predstavte si, aké musí byť jedným sírskych detských utečencov v Libanone, kde sú v stanoch, ktoré sú pokryté snehom, sú eh, zhromaždení okolo malej piecky, aby im bolo teplo. Šíria sa tam choroby. Toto je niečo viac než len eh, humanitárna kríza. Životy týchto detí vysia na vlasku a spolu s nimi aj budúcnosť ich krajiny a celého regiónu, pretože budúcnosť Sýrie bude vybudovaná sírskymi deťmi, tými deťmi, ktoré teraz nemajú prístup ku vzdelávaniu, nemajú ochranu, ktorú potrebujú, nemajú očkovania, ktoré potrebujú, nemôžu sa hrať, tak ako by si každé dieťa zaslúžilo. Vyrastú tieto deti a budú zdravé, budú dobre e, vyživené, budú mať také vzdelanie, ktoré im umožní opätovne vybudovať Sýriu, kak sa tam, ak Boh dá, raz vrátia. A pokiaľ to aj zvládnu, čo, aký pocit budú mať v srdci? Pretože pokiaľ odpoveď bude nie, tak je to naozaj e, veľké nebezpečenstvo, že stratíme generáciu sírskych detí e, kvôli nenávisti a beznádeji. Pokiaľ tým deťom nepomôžeme, tak môžeme očakávať generáciu detí, ktoré nebudú mať e, emočné schopností a títo budú dospelí a bude to generácia nahnevaných mladých ľudí bez ilúzií, ktorí vyrastú v tom, že sa budú domnievať, že násilie je normálne. Môže sa potom stať, že budú tužiť po pomste a spadnú do osidel zbrojených skupín. Bez alternatív ten strach a dezilúzie ďalšej generácie môže ohroziť stabilitu už teraz citlivého regiónu a rozširovať nenávisť a konflikt do ďalších oblastí. Takže keď hostujúce vlády a UNICEF a naši partneri prinášajú deti do školských tried, keď pomáhame, očkujeme deti, keď ich keď im poskytujeme vysokoenergetickú výživu, tak nielen zachraňujeme životy, ale zároveň pripravujeme deti a mládež na to, aby vybudovali Sýriu a celý región. Nie je to dôležité len pre nich, čo je samozrejme dostatočný dôvod, ale je to dôležité aj pre nás. Pre každú jednu osobu v Bruseli, v Belgicku, v Európe, každého človeka na svete a pre ich deti. Pretože všetci um, sa musíme nejak podielať na tom, čo sa stane v tomto regióne. Preto sa chcem poďakovať Európskemu parlamentu. Sme vám ďační, že podporujete agentúru OSN a mimoladné organizácie, ktoré sú na mieste a taktiež UNICEF. Nechcem ďakovať samozrejme ani za to, že podporujete našu organizáciu. Ďakujem vám skôr za to, že podporujete deti, pre ktoré my všetci pracujeme. Takže ešte raz vám ďakujem. Merci, monsieur Leigh. Ďakujem, pán Lake. Teraz dám slovo výkonnej riaditeľke program, Svetového potravinového programu, pani Ertarin Kúza. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne. Predsedovi Proverovi, pani komisárke, nuž, odkedy sme sa naposledy stretli, tak kríza, ktorý sa ešte prehlbila keď som vtedy hovoril s vami, eh, potraviny sme zabezpečovali pre 3 milióny, dnes sú to 4 milióny, no tu problémy s prístupom a rovnako treba hľadať nové spôsoby, ako reagovať na, tieto čoraz väčšie potreby. Než WMP, do novú štúdiu, 6,3 milióna ľudí eh, potrebujú na záchranu života, pomoc a potraviny. Aby sme reagovali efektívne, tak zvyšujeme účasť v teréne, monitorujeme účinnosť našich opatrení v budúci mesiac a tiež sa snažíme budeme analyzovať situáciu. Avšak kvôli problémom prístupu vždy pri rozdeľovaní v dovoze potravín E, sú ohrozované ľudské životy. Máme obrovské problémy, napríklad e, prekonať, prekonať problémy e, spolu s OSN a UNHCR dovážame, dovážame potraviny lietadlami a vrtulníkmi, teda vzdušnou cestou, aj keď je to najdrahšia, najdrahší spôsob, ale nemáme inú možnosť. Nuž, kde môžeme urobiť viac, to urobíme vo februári, začne e, školský program, alebo teda program rozdávania potravín na školách a tiež program poukážok na potraviny pre tehotné ženy. V mnohých regiónoch je teraz súťaž medzi mnohými utečencami o potraviny, pracovné miesta, no a tie najchodobnejšie rodiny často prehrávajú. nošia WFP chce pomáhať utečencom, ako aj eh, hostiteľským rodinám. Nuž eh, poukážky sú veľmi dobrým spôsobom aj pre lokálne hospodárstvo. Len tento rok 260 eh, miliónov amerických dolárov prišlo do Jordánska, Turecka, Libanonu, Iraku. Táto práca je nákladná a ťažká, ale vďaka vám a ostatným sa nám podarilo dosiahnuť veľmi veľa. A dovolte mi prosím uznať pomoc vás a poslancov Európskeho parlamentu od začiatku tejto krízy nám pomáhate zachraňovať životy. My dávame potraviny tým hladným. No a aby sme pokračovali tie potreby, to budú len zväčšovať. Takže ja žiadam o vašu pomoc pri mobilizovaní nových zdrojov, tak aby sme dokázali reagovať na potreby, ktoré sú, ale požiadam vám aj o pomoc, uľahčiť prístup tým, ktorí potrebujú našu pomoc, a rovnako tiež chcem požiadať o vašu pomoc. Hľadám Ježiš, na som teda hovoril, že vždy sa to zdá nemožné, až kým sa to urobí. Ďakujem pekne poslankyne poslanci Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne za váš príspevok. Má slovo dostáva pán Jordan, Jordan Rian riaditeľ Kancelárie na prevenciu predchádzania e, kríz. Nech sa páči. Uh, let me add a uh, development perspective. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o rozvojovú perspektívu uh, krízy v Sýrii a rozvojovú uh, perspektívu. Všetky e, výsledky e, rozvoja v Sýrii a v okolitých krajinách sú ohrozené. Sýria od začiatku tohto konfliktu štátu e, sa vrátila e, v rozvoji o 35 rokov e, späť. 50 obyvateľov žije v chudobe, domácnosti už nemajú finančné prostriedky, nemajú z čoho čerpať. Nezamestnanosť v tejto oblasti dosiahla takmer 50 Krajina prišla takmer o 2,3 milióny pracovných miest hostiteľské krajiny aj kvôli tomu, že dochádza k prílevu uprchlíkov, sa zmenili demograficky, dochádza k zvýšeniu sociálneho tlaku, súťaží sa o obmedzené zdroje. Je tu veľký tlak na spoločnosť a vidíme, že toto napätie zhoršuje chudobu. Je to hmatateľné napätie, to, čo potrebujeme v tejto oblasti a to, čo bolo aj urobené je eh, eh, začiatok komplexnej stratégie, do ktorej sa zapojili agentúry OSN. Dúfame, že Svetová banka, Európska únia spoločne s nevládnymi organizáciami a vládami, ktoré budú eh, sa snažiť pracovať a prepojiť humanitárne a rozvojové prvky tejto oblasti. Je tu naliehavá potreba aplikovať prístup, ktorý je odolný strany mm, humanitárna pomoc, rozvojová pomoc, ktorá bude prepojená. Potrebujeme naliehavo e, finančné prostriedky, ktoré by sme využili na pokrytie týchto potrieb a treba zaistiť dlhodobé pokrytie a samozrejme najmä tých naliehavých potrieb. Veľa sa toho urobilo v Saheli, z toho by sa dalo poučiť. Treba podporiť národné vlády v Libanone, v Jordánsku, samozrejme nesmieme nahradiť nahradzovať ich e, úsilie, ale e, naliehavo je treba prepojiť základné potreby s potrebami sociálnej kohézie. EU by podľa nášho názoru mohla zohrávať kritickú úlohu tým, že neustále bude pokračovať vo svojom zameraní na spoluprácu so Svetovou e, bankou, s so OSN, s generálnym tajomníkom OSN, so Svetovou bankou. A dúfame, že najmä predstavitelia EU nájdu spoločnosť spoločný hlas a budú hovoriť veľmi hlasno o potrebe humanitárnej rozvojovej pomoci a využijú možnosti tak aby bolo možné pomôcť utečencom, deťom, tým, ktorí potrebujú trochu nádeje, potrebujú žiť v zdravej spoločnosti, potrebujú príležitosti, ochranu a samozrejme možnosť zmeniť svoj život. Ďakujem. Teraz má slovo pán Pierre Vimon. Nech sa páči, na 3 minúty máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi stručne pretože skutočne s veľkou pokorou som si vypočul slova predrečníkov. Sú to ľudia, ktorí poznajú problematiku humanitárnej pomoci. Ja som diplomat, to znamená, že v podstate neviem nič. Dovolte mi tri základné body. Prvá vec, to, čo vidíme, toto, čo sme si dnes vypočuli, jasne poukazuje na to, že humanitárna situácia na mieste je veľmi komplikovaná. Dostáva sa to trochu mimo kontroly, potom, čo sme si vypočuli čísla Pani komisárka spomínala 6,5 miliarda dolárov. Nikdy sme nemali, nikdy teda tu nebola potreba takejto rozsiahlej pomoci. Takže čelíme obrovskej výzve. Domnievam sa, že jediná odpoveď je nasledujúca. Viac než kedykoľvek v minulosti potrebujeme politické riešenie tejto situácie. A to je zásadné. Len politické riešenie nám umožní riešiť e, túto veľmi dramatickú politickú situáciu. To znamená, že je to zároveň aj otázka konferencie Ženeva DV. Pani predsedajúca, počul som, že ste chceli, aby som nejaké predpovede tu prognozy predniesol, ale to ako diplomát. žiaľ nemôžem. Dúfam, že to pochopíte delí nás ešte mesiac od 22. januára. Je dôležité, aby sme sa zmobilizovali my všetci, eh, ktorým leží na srdci táto eh, konferencia Ženeva 2. Musíme byť všetci angažovaní a snažiť sa o úspešnú konferenciu. Práve v týchto dňoch by e, k tomu mohol dôjsť, ak sa nám podarí zahájiť tento proces. Vieme, že to bude proces obťažný. E, tí, ktorí budú v Ženeve, chcú, aby sa naozaj e, uskutočnila diskusia medzi oboma stranami a zahájil sa proces, ktorý by mal pokračovať a mohol zmeniť celkovú filozofiu a nastavenie. Ak sa nám to podarí a ak budeme mať k dispozícii, dispozícii, e, ak teda sa zrealizuje táto konferencia Ženeva 2, budeme e, môcť sa vrátiť k tým opatreniam na budovanie dôvery. Samozrejme, to treba robiť už teraz bez e, čakania, ale vďaka tejto konferencii budeme môcť vyvíjať tlak na režim, na opozíciu a tak aby čelili týmto výzvam, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, prepustenie politických väzňov, zachovanie prímeria a tak ďalej. Takže len tento proces umožní zahájiť tieto aktivity. Takže žiadne predpovede nemám. Jediná vec, ktorú môžem povedať je, že nás čaká veľmi dôležitý eh, mesiac, ktorý bude zásadný pre budúcnosť Sýrie. Ďakujem a ešte raz mi dovolte poďakovať sa všetkým rečníkom za ich prí, prejavy, vďaka ktorým sme pochopili, nakoľko je táto situácia zložitá. V tejto chvíli otvorím diskusiu, môžu sa vyjadrovať aj poslanci. Dávam slovo na dve minúty a začne pani de Kaiser. Ďakujem, pani predsedajúca. Som vám vďačná za to, že ste zorganizovali takýto rôznorodý panel, vďaka ktorému sme sa dozvedeli veľmi veľa zaujímavých informácií a ďakujem pani Georgieve, ktorá sa už mesiace a mesiace e, v tejto oblasti veľmi veľa angažuje. Moja prvá otázka smeruje na pána Vimona. Vy ste nám hovorili o Ženeve 2 ako o nejakom nemožnom politickom procese ktorý by mohol zahraniať aspekty ako humanitárne klóre a tak ďalej. To je jedna z možností, že na vidva, ale ja si nemyslím, že všetci účastníci e, budú s týmto názorom súhlasiť. Niektorí by videli výhodu v tom, keby sme zabezpečili niečo v krátkodobejšom e, hľadisku a niektorí sa budú domnievať, že je to skôr politická otázka. Ja si myslím, že je lepšie pustiť sa smerom k procesu, ktorý zahrňa odpovede, aj keď nie sú ešte rozhodné, odpovede na otázky, ktoré tu zazneli. Avšak otázka je, že aká je šanca, že tá možnosť, ktorú ste podpísali, by dnes zvíťazila. Keď hovorím so sírskými utečencami, ktorí sú v, tak, v Belgicku, tak samozrejme sú veľmi skeptickí Chápem, že je dôležité, aby Bašar odišiel, ale pokiaľ hovoríme o humanitárnej činnosti, tak to je sekundárne, keď e, e, máme na zreteli tie politické problémy, ktoré musíme čeliť. Myslím si, že by to nemalo dopadnúť takto. Mali by sme tú otázku humanitárneho rozmeru mali riešiť s rovnakou dôležitosťou. Uvedomujeme si, že počet ľudí, ktorým treba pomôcť, zďaleka prekračuje to, na čo sú v tejto chvíli prostriedky. Hovorili ste o chudobných rodinách, o tom, že sa blíži zima. Keď som bola v Libanone a v Sýrii pred troma mesiacmi, tak už vtedy sa rodiny hádali o to, ktoré dostanú pomoc a ktoré nie. Chcela som sa opýtať, či aj dnes niektoré rodiny nedostávajú pomoc a na základe akých kritérií? Hovorím o rodinách, ktoré tu pomoc dostávali a už ju nedostávajú. Ďakujem. A teraz pán Vega. Ďakujem pekne. Ja som si všimol, pán Ivo, že vy ste boli jediný rečník, ktorý nedostal no, nezažal potlesky, ja vám tleskám, pretože vy ste hovorili o miery a mierových spôsoboch riešenia tohto problému. A ďakujem, pretože takto hovoríte v troch rokoch konfliktu. No a je to isté. Čiže veľmi málo ľudí vojnu, že zjednodušenie problému Sýrii, no a ktorí si mysleli, že jedna, jednou No, zbavení sa režimu vyriešil problémy tejto komplikovanej krajiny. To sa nestalo, takže dnes čelíme katastrofe. No samozrejme, táto katastrofy toto je následok, následok skutočnosti, že Európska únia, západné krajiny, všetci spolu sme nedokázali čeliť e, problémom a zatvárali sme oči pred e, skutočnou možnosťou, že al qaeda a ostatní extrémisti prevezmú moc v Sýrii. Ma poučoval, keď som to spomenul pred dvoma rokmi, alebo tak, že hovorím o vymyslených problémoch, pretože Opätovne pán Vilmota. Ja som rád, že pracujete na miery a bol by som rád, ak by Európa zohrávala silnejšiu úlohu v týchto mierových procesoch. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Neusser. Vielen Dank, Frau. Äh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za uh, správy, ktoré sme si dnes e, zhrozený vypočuli. E, áno, keď teda situácia je e, hrozná, ale keď to počujete, tak sa vás to dotkne ešte viac. Dostali sme materiály, vieme, že komisia na čele s pani komisárkou sa veľmi angažujú. Máme tu zoznam o finančných prostriedkoch z jednotlivých členských štátov. Dalo by sa diskutovať o tom, či by ten ktorý štát mohol venovať viac. Mne by sa páčilo, keby takéto humanitárne e, akcie vychádzali zo spoločného mechanizmu európskeho. Máme mechanizmus na záchranu bank, ale nemáme mechanizmus na humanitárnu humanitárnu pomoc. To by mal byť dôležitý cieľ, o ktorý by sme sa mali snažiť. Druhá vec, žiaľ nemáme zoznam e, členských štátov, e, ktorí e, koľkých sírskych utečencov prijal. Keď počujeme 2,3 milióny, toto číslo, ktoré prijalo Turecko, Irán, okolité štáty, potom je hambou, e, čo sa nám podarilo v Európe. Naša krajina e, sa e, zaviazala z 5 tisíc na 10 tisíc ísť, ale to je skutočne len kvapka v mori a mali by sme e, jednotlivé členské štáty e, senzibilizovať a povedať im, že nepotrebujeme druhú Lampedúzu, ale že je na vás členských štátoch a na ministroch vnútra, ktorí majú v kompetencii migráciu, aby e, s touto humanitárnou katastrofou sa rýchlo niečo urobilo. Merci. Je donne la parole à Madame Sargentini. Ďakujem. Slovo má pani Sargentini. Ďakujem pekne. Nadvežem na slova pána Neusera a chcela by som sa spýtať pána Antonia Guteresa jednu otázku. Navštívali sme utečenecký tábor v Jordánsku na sírskej hranici. To vo februári, teda vo februári a ten tábor ešte narastol. Myslím, že s s Georgievou kde navštívili tábory UNHCR v Bulharsku. No a chápem, že situácia je vážna. No a ja si veľmi dobre uvedomujem, že Európska únia jedna z hlavných eh, financovateľov UNHCR, ale mohli by ste nám povedať, čo viac by sme mohli urobiť, kde je naša zodpovednosť, ako pomáhať Jordáncom, Tur- Turkom, Iračanom, ich snahách prijať všetkých utečencov a očakávate od Európskej únie, čo sa týka utečenskej krízy, čo očakáte európskej krízy v súvislosti Európskej únie v súvislosti s touto krízou. Pani Gomez, áno, my sa sústredíme na humanitárnu otázku, ale tak ako povedal pán Antonio Gutierrez, humanitárna kríza by sa nikdy nestalo, aby sme to zastavili, no a preto sa chcem pýtať, ľudí z terénu, aké, ako sa poučiť, ako nájsť riešenie, ako zaručiť, aby Ženova 2 priniesla zmeny týka dohody s Iránom, zaistiť pozitívne dopady na, na to, aby v rámci Ženovy 2 ľudia sadli za rokovací stôl. Myslím, že najdôležitejšie, a samozrejme chápem, že potrebujete peniaze a potrebujete reagovať na osobitné podmienky dohody, ale pre nás je dôležité to, či sa nám podarí nájsť politické riešenie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A slovo dostáva pán Svensson. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za e, informácie, ktoré sme si dnes e, vypočuli od tých, ktorí situáciu skutočne dobre poznajú. Bolo povedané, že sa nachádzame pred katastrofou, ale možno je to trošku chybne vyjadrené. Sa nachádzame uprostred katastrofy a e, m, sú e, tu aj extrémisti, fanatické, násilné skupiny, e, ktoré oslavujú násilie. Mm, a je taký dojem, ako keby už bol 22. E, januára. Však e, treba sa zamyslieť aj nad tým, čo e, sa politicky, z politického aspektu udeje po 22. januári, pretože aj keď máme veľké nádeje, musíme si uvedomiť, že fanatici sa nebudú pridržiavať toho, čo sa v Ženeve dohodne. Takže e, je tu akési očakávanie smerom k 22. januáru, avšak fanatici tu budú aj e, po 22. a e, budú mať manevrovací priestor, pokiaľ sa nič neudeje. Viem, že to znie pesimisticky, ale ako možno byť v takejto situácii iný. Ďakujem pani Lipčeva. Thank you very much, madam. Ďakujem predsednička. Ja som veľmi rada, že sa môžem zúčastniť na tomto zasadnutí. Ďakujem pekne za organizáciu a ďakujem všetkým, ktorí tom hovoria, keď hovoríme o utečencoch. Treba zohľadniť niekoľko otázok. Sú adresované nikomu osobne, ale dôležité sa nad tým zamyslieť, ako vyriešiť problémy, ako oddeliť problémy utečencov od problémov nelegálnych imigrantov. Je to veľmi dôležitý problém a náročný problém na riešenie. No a po druhé, ako pomôcť lokálnym spoločenstvám v susedných krajinách a čeliť problému utečencov. Ďalej, boli sme veľmi radi, aby sme mali konkrétne návrhy, pretože je veľmi dôležité hovoriť o miery, o princípoch, ako treba riešiť problémy, ale potrebujeme konkrétne návrhy. Pán Gutereš, vy ste navštívili Bulharsko, videli ste situáciu v krajine, možno podobná situácia aj v ostatných krajinách. Máte nejaké odporúčania? Alebo máte nejaké odporúčania, ako vyriešiť situáciu v krajinách, ako je moja, pretože je to jedna z susedných krajín, na ktorú tento problém veľmi ťažko dopadol. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Latford. Ďakujem pekne, pani predsednička. Moja otázka nadvezuje na otázku pani z Argentíny, ktorá špecificky zameraná na pána Gutiereša ale len chcem doplniť jednu vec, to, čo sa pýtala ona, a to tiež čo by poradil členským štátom, ako robiť viac pomoci, ako pomôcť pri tejto utečeneckej kríze a hlavne s ohľadom na to, čo môžu členské štáty ešte robiť, aby prijali sírskych utečencov v EÚ, v členských štátoch, nejakým presťahovaním alebo humanitárnou pomocou. Takže aké, čo si vymyslíte o tomto? Ďakujem. Ďakujem. Slovo dám teraz nášmu generálnu rediteľovi, pánu Stefanovi Osevisimu, generálne rediteľstvu HOM. Na 3 minúty ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem pekne za toto pozvanie. Tiež by som vám chcel sprostredkovať angažované za nasadenie komisárky Malmstromovej. Čísiel teraz je 65 tisíc sírčanov, ktorí majú štatút utečencov v tenskom štáte EU od roku 2011, keď kríza začala a nachádzajú sa v dvoch členských štátoch, hlavne Nemecku a Švédsku, aj v ďalších členských štátoch, ale tu sú tie dve veľké koncentrácie. No a prichádzajú nie len po zemi a vzduchom, ale aj po mori a v rámci tragédie na Lampedúze, keďže tam bolo veľa sírčanov, ktorý prišiel o život. Čiže my sa zaoberáme touto otázkou tiež v rámci skupiny pre Stredomorie, ktorá vypracovala správu a dúfam, že zajtra to podporí aj rada. No a dúfam, že to podporí v mnohých otázkach. na no, vychádzanie po zemi to zvyšuje počas zimy, hlavne cez Turecko. A týka sa to krajín, ktorí sú na hraniciach. Turecko a Bulharsko sú teraz na vrchole rebríčka krajín najviac postihnutých. No a neznamená to, že Bulharsko týchto ľudí posiela preč, ale už nás spracovávaním týchto žiadostí. No a toto robíme. Komisia a hľadáme najvhodnejšie riešenie, mobilizujeme prostriedky, nikdy nie je dosť, ale snažíme sa nájsť najlepšie spôsoby, ako tie prostriedky využiť. No a ja by som chcel ešte povedať, že ďalším bodom je zvýšiť možnosť presiedliť tých 30 tisíc osôb, ktoré možno prídu v nasledujúcich mesiacoch. Potrebujeme koherentný prístup, nemôžeme ísť sami. Musíme byť súčasťou komplexnej stratégie. No a musíme hľadať nielen solidaritu či Sýrii. Treba povedať, že jeden členský štát by mohol pomôcť inému členskému štátu v problémoch. No a je tu dostupnosť na krajiny, ktoré sú objektívne problém ako Bulharsko, potrebujú pomoc. No a o to sa snažíme a v budúcnosti Hm, budeme tiež hovoriť o prístupe azylovému postupu. Zatiaľ nejdem. Žiadni sírčania boli poslaní naspäť domov. Dobre, ďakujem pekne. A slovo dostáva pani Margot Ellis, Deputy Commissioner General ENRA. Nech sa páči. 3 minúty. Máte 3 minúty. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, vážení poslanci a hostia. Vyše 500 tisíc palestinských utečencov zo Sýrie sú stále tie najzraniteľnejšie obete krízy a sú naozaj ohrození. To presídľovanie palestincov je oveľa vyššie než medzi sírčanmi a tie hrozby sú kombinované s, s, so zložitými možnosťami cestovať sú naozaj bezprecedentné. Vyše polovica z týchto utečencov je vnútorne presídľovaná, častokrát aj viacnásobne. Palestinskí utečenci boli presídlení e, zo svojich domovov pred rokom do epicentra v Sýrii. 800 tisíc z nich ušlo do ďalších krajín ako Libanon, Jordán, Turecko a Egypt a niektorí dokonca cestovali až do Gázy, kde sa pokúšali nájsť nejaké bezpečné miesto, nemali dostatočný právny štatút, mali strach z pobytu v susedných krajinách. Niektorí sa boja vrátiť do Sýrie. Proste nemajú žiadne bezpečné miesto. Kríza v Sýrii e, posunula palestinských utečencov do ďalšieho konfliktu a oni už 10, 10 rokov čelia tejto katastrofálnej situácie. Palestinskí utečenci zo Sýrii zo Sýrie zúfalo hľadajú bezpečnosť a stabilitu v regióne, ktorý bol zničený sírským konfliktom. Libanonská vláda otvorila hranice. V tejto chvíli hovoríme o 51 tisíc jedincoch, ktorí sú v Libanone, avšak ešte stále sú tu obrovské počty ľudí, ktorí sa pokúšajú utiecť do Libanonu. Jord- vláda Jordánska taktiež bola akčná v poskytovaní humanitárnej pomoci. Je tu potreba postarať sa o týchto palestinských utečencov a umožniť im šancu prežiť. V tejto chvíli sú tu mikrofinančné činnosti v Sýrii a je tu snaha otvoriť ďalšie takéto centra pomoci. Dôležité je poskytnúť ochranný rámec, aby sa zmiernila táto zraniteľnosť tejto humanitárnej oblasti. Sýrii vyše 370 centier poskytuje vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť a robia to napriek obrovskému riziku eh, vystavenia sa násiliu. My sme na nešťastie 10. decembra prišli od 10. člena nášho týmu a 20 ďalších členov je nezvestných alebo sú zadržaní. Situácia sa neustále zhoršuje. My sa pokúšame maximalizovať snahy, aby sme zabránili ďalšiemu zhoršovaniu situácie. Zaviedli sme krízové mechanizmy, aby sme podporili humanitárne činnosti. V rok 2014 budeme žiadať o 400 miliónov USD je potrebné, aby sme však posilňovali týchto palestinských utečencov aj prostredníctvom mikrofinancovania. Aj deti e, sú hlavným zameraním tohto programu. Zavedieme nový program výživy v školách, aby sme sa vyhli e, podvý, hrozbe podvýživy. Vďaka tejto výzve sme poskytli naozaj e, značné finančné príspevky, vďaka ktorým tomto môžeme uskutočniť. Mimoriadna citlivá situácia práve týchto palestinských utečencov, ich, ich obmedzené možnosti e, lietať a to, že boli premiestnení z Palestiny do ďalších krajín a potom následne ich, ich, ich situáciu skutočne naozaj zásadnou. Vďaka vašej pomoci budeme môcť poskytnúť humanitárnu pomoc týmto utečencov, ale bude potrebná aj politická snaha, aby sme tú situáciu vyriešili z dlhodobého hľadiska. E, chcem sa vám poďakovať za vašu podporu. Ďakujem. Teraz opätovne udelím slovo na 3 minúty každému z našich rečníkov, aby sa pokúsili zareagovať na otázky poslancov. Pani Žoržieva, máte slovo, nech sa páči. Ja vám ďakujem za všetky otázky a pripomienky, ktoré ste vznesli. Máme tu lídrov humanitárnej spoločnosti. Väčšina tých otázok sa týkala ich ja by som v tej svoje 3 minúty chcela využiť na to, že sa budem venovať trom otázkam. Prvá bola od pani Gomez. Čo treba urobiť, aby, žen, aby Ženeva bola úspešná a čo môžeme my urobiť, aby sa toto stalo? My, my musíme hovoriť o tom, čo by sa stalo, pokiaľ nenastane mier. Robíme to rok po roku. Minulý rok sme povedali, že pokiaľ nebude mier, tak e, to spôsobí nárast radikalizácie vo vnútri Sýrie a taktiež zvýšenú mieru utečencov a tí utečenci začnú prichádzať do Európy. To všetko sa už stalo. Teraz sa pozeráme na ďalší rok, ktorý, buď, pokiaľ ktorého nebude dosiahnutý mier a v tom prípade sa tie situácie buď zhoršia, alebo je tam potenciálna hrozba totálneho výbuchu. Toto je naozaj kritické obdobie, kedy potreby rastú oveľa rýchlejšie než naše kapacity reagovať. A to ani nehovorím o peniazoch, hovorím o kapacitách reagovať e, stále nie sú dostatočné. Videli sme, že politi- politické odhodlanie vedie k riešeniu napríklad v prípade chemických zbraní. Svet sa vydesil chemických zbraní a my sme reagovali. Ale keď hovoríme o tých stovkách sírčanov, ktorí umreli, tak veľká väčšina z nich neumrela kvôli chemickým zbraniam, ale kvôli normálnym, klasickým zbraniam a my sme však napriek tomu neboli schopní vytvoriť taký kontext, v ktorom by sme všetci uznali, že to nebezpečenstvo uh, nehrozí len e, občanom Sýrie a ich susedov. To nebezpečenstvo vysí nad nami všetkými. A cieľ tejto schôdze je e, zvýšiť mieru osvety o tejto téme. A musíme brať do úvahy aj svoje vlastné záujmy, aby sme boli motivovaní k týmto činnostiam. A toto humanitárne e, komunity robia neustále. Snažia sa vidieť do budúcnosti, čo nás čaká Mám ešte čas, vidím, že mám ešte chvíľu času. Čiže druhá otázka. Pán Anázer hovoril o európskom mechanizme pre humanitárnu pomoc. My sme sa v Európe zaviazali pracovať čo najkoherentnejším spôsobom, aj pokiaľ ide o činnosti komisia a jednotlivých členských štátov. A v tejto chvíli máme oveľa väčšie možnosti spolupracovať navzájom. Avšak potreby naozaj rastú a tých zdrojov nie je dostatok. Myslím, že problém nie sme my, my sme boli schopní zjednotiť sa na humanitárnej stránke a spoločne zahraňať tie zdroje, ale problém je, ako e, primieť ostatných, aby sa taktiež viac zaangažovali. Hovorím o krajinách Golfského zálivu, o Rusoch, ako ich motivovať. Je to ako keby sme sa my v Európe na nich pozerali z hora, avšak oni sami tiež musia pristúpiť k tomuto problému koherentnejším spôsobom a my všetci musíme pri, prijať stanovisko a snažiť sa. A moja posledná pripomienka sa týka otázky ktorá sa týkala konkrétnych odporúčaní. My vieme, čo funguje. Vysoký komisár e, pravdepodobne o tom bude hovoriť. Vieme, čo funguje a vieme, čo nefunguje. A kedykoľvek sa o tieto znalosti radi podaríme. V tej výzve sú detaily činností, ktoré sú navrhované na základe výsledkov, zníženie utrpenia, zníženie presídľovania a ja vám odporúčam, aby sme sa zamerali na túto expertízu aj e, pre využitie v našich krajinách, ktoré čelia týmto problémom. Ďakujem. Teraz dám slovo pani Valérii Amos. 3 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som v prvom rade chcela povedať jednu všeobecnú vec. Minulý rok v marci v Sýrii bolo milión ľudí ovplyvnených touto krízou a dnes je to číslo 9,2 milióna. To je ohromný exponenciálny rast, ktorý si skutočne nemôžeme dovoliť. treba sa naozaj maximálne vynasnažiť, aby sme dospeli k politickému riešeniu, pretože aj keď by tá vojna skončila zajtra, dopad na Sýriu a na susedské krajiny bude mať dlhoročné následky. Sýrske hospodárstvo sa absolútne prepadlo, mena stratila 80% svojej hodnoty, nemocnice boli zničené a taktiež hlavná infraštruktúra bola zničená a krajiny, eh, pardon, občania, ktorí utiekli, čím dlhšie ten konflikt bude trvať, tým ťažšie bude pre nich sa čo skoro vrátiť. Preto musíme sa zabezpečiť, ubezpečiť, aby Ženeva 2 bola úspešná. Otázka zaznela, čo sme sa naučili z práce na mieste činu, tak vďaka práve týmto poznatkom sa nám podarí, hádam, dospieť k riešeniu. Je zásadné, aby sme mali na zreteli, aký dopad takejto činnosti je na ľuďoch, čiže hovoríme o ochrane civilistov. Ľudia musia byť v centre našeho záujmu. Musíme využiť ktorúkoľvek E, krajinu, kde spolupracujeme buď s vládou alebo s nejakými zúčastnenými e, stranami priamo na mieste, aby sme im po- mohli pochopiť humanitárny dopad a aby sme mohli humanitárne otázky využiť v rámci budovania dôvery medzi jednotlivými stranami. Myslím, že musíme všetkým pripomenúť aj dlhodobý dopad. Čím dlhšie to bude trvať, tým viac e, sa dostanú k moci extrémistické skupiny a tým ťažšie bude v budúcnosti dospieť k mieru. Ďakujem. A teraz pán Antonio Geter. Máte 3 minúty. Ďakujem, som rád, že som opäť v parlamente po 25 rokoch. Zaznelo veľa otázok na moju adresu, tak vás poprosím o trošku tolerancie. Uh, Prvá otázka sa týkala dilemy, kde je vyššia miera potreby než zdrojov. Hovorili sme o situácii v Libanone a distribúcii jedla v tejto krajine. Zorganizovali sme program spolu s ostatnými agentúrami, kde sa troma spôsobmi snažíme zaplniť tú medzeru, avšak my nemáme dostatok zdrojov na to, aby sme pokryli všetky potreby. V prvom rade ide o priorit, o vytvorenie priorit, čiže záchrana životov, Druhá vec je poskytovanie hotovosti, čo je lacnejšie než materiálnej pomoci a po tretie je to cie- zacieľovanie, kde UNICEF, UNHCR a ďalšie organizácie e, sledujú ľudí a podľa e, kritéria zraniteľnosti potom pridelujú pomoc v Jordánsku podporujeme 30 tisíc rodín a v iných krajinách iné počty, ale to je maximum, čo môžeme urobiť. Je veľmi komplikované tieto voľby uskutočňovať, ale je to potrebné. Jednoducho nemáme dosť peniazy na to, aby sme pokryli potreby všetkých týchto ľudí. Takže v prvej rade, v prvom rade je to finančná pomoc miestnych komunít a krajín. Máme tu stabilizačný program v Libanone, Trust Fund, ktorý vytvorila Svetá banka v Libanone. Ale rovnako dôležitá ako finančná podpora je zdieľanie toho bremena, čo má symbolickú hodnotu. Keď tie čísla nie sú dostatočne veľké, tak aspoň toto má naozaj veľkú hodnotu. Čiže získanie trvalého štatútu utečenca, práva na pobyt, práva na prácu, ďalšie kľúčové práva. Žiadali sme o 30 tisíc miest, máme 15 tisíc ponúk, z toho 10 tisíc je z Nemecka. Dúfame, že tieto čísla v budúcnosti porastú. A dôležité je hlavne, aby hranice ostali otvorené. Nemôžeme však žiadať Turecko a Jordánsko, aby uh, nechali otvorené hranice pre Sirčanov, avšak zatvárať hranice, keď ľudia odtiaľ utekajú opačným smerom. je zásadný problém, pokiaľ Sirčan, ktorý sa potrebuje dostať do Európy, musí ísť na loď, ktorá sa potom potopí. Toto má do, do činenia s vízovou politikou a tak ďalej, s ďalšími mnohými politikami ktoré by mohli byť prijaté tak, aby sme uľahčili ochranu týchto ľudí. Ako ich môžeme odlíšiť od nelegálnych e, migrantov? Existuje smernica, v ktorej sa hovorí o udelovaní štatútu utečencu, ale pokiaľ tá osoba príde zo Sýrie so svojou rodinou v súčasnosti, tak je tu vysoká miera pravdepodobnosti, že táto rodina potrebuje ochranu e, myslím, že môžeme to zobrať tak, že oni sa necestujú len za to, aby získali lepšie pracovné miesto. Myslím si, že by sme sa k týmto ľuďom mali stavať naozaj pozitívne, keď sem prichádzajú. Samozrejme, každá krajina však má právo učiť si štátu utečenca a chrániť e, e, alebo teda poskytnúť ochranu tým, ktorí ju potrebujú. A pokiaľ ide o Bulharsko, a čo bude potrebné. Myslím si, že je dôležité, aby Bulharsko bolo solidárne. Viem, že sú tam fondy, ktoré sú dostupné. Mali sme pocit, že musíme preukázať svoj záväzok. Bulharské orgány však taktiež musia investovať do podmienok príjmania a integrácie do bulharskej spoločnosti, pretože samozrejme Bulharsko nebolo pripravené na takýto tok, ale ten tok teraz existuje. Musíme sa na to pozerať ako na problém Európy a nielen na problém krajín, ktoré sú hraničné, pretože samozrejme väčšina príde z Turecka a pôjdu do týchto krajín a vieme, že dve európske krajiny už teraz prijalo viac sírskych utečencov E, bolo to Švédsko a Nemecko a ja by som sa e, chcel za to týmto krajinám veľmi pekne poďakovať. Pokiaľ ide o otázku Anny Gomez o politicky, ktorá sa pýtala na politické riešenia. Podľa mňa je jasné, že tu nie je jasné humanitárne riešenie, avšak nie, môže to byť ani e, vojenské riešenie čo mi však nie je jasné, že či tí, ktorí bojujú a tí, ktorí podporujú týchto bojovníkov, tzv. zúčastnené strany, či už pochopili, že neexistuje vojenské riešenie. Myslím si, že myšlienkou Ženevy 2 je spojiť sa s týmito zúčastnenými stranami. Problém však je, že Ženeva 2 sa odohráva vo chvíli, keď je každý presvedčený, že tá vojna sa nedá vyhrať. Dúfam, že k tomu politickému riešeniu dospejeme čo najskôr, pretože tá situácia je naozaj veľmi nebezpečná nielen pre región, ale je to hrozba pre globálny svetový mier a bezpečnosť. Ďakujem. Teraz na slovo pani Etaran Kuza a na 3 minúty. Ďakujem pekne. Vysoký komisár zodpovedal otázku, ako žencov na rozvoľanie potravín, ale tie komunity, no už máme kritéria ako veľkosť domácnosti, či domácnosť na čele stojí žena, či majú nejaké pozemky, alebo nejaké malé pozemky majú a hlavne tie chudobné domácnosti s postihnutými členmi. V Sýrii 9,5 milióna ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Pomáha 5 miliónov a to sú hlavne DP, notorne presídlení, ktorí sú museli 57 krát eh, presťahovať. Takže je veľmi ťažké definovať. Máme tiež mechanizmy, by sa mohli odvolávať, ak majú pocit, že im bola zamietnutá pomoc. Ako otázke, čo sme sa poučili, myslím, že moji kolegovia, že zareagovali pekne a ja by som len dodala, my sme zistili, že podpora je dôležitá, naša ale aj vaša, pretože tak ako povedala komisárka Georgieva, keď boli vo svete chemické zbranie, sa si vyžiadal riešenie a pokiaľ to svet nebude žiadať, tak, sve, tak riešenie sa, ak si to svet bude žiadať, tak riešenie sa nájde. No a myslím tým globálne spoločenstvo, pretože vieme, že krajiny ako Irán, Sádzka Arábia, Katar veľmi veľký vplyv na politické riešenie situácie, ako aj západné vlády. A preto je dôležité, aby e, celé globálne spoločenstvo žiadalo riešenie, aby sme e, zaistili, že nebudú žiadne obete potrebovať humanitárnu pomoc. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo dostáva čo pán Rian na 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Len pár slov teraz sa k tým nádejnejším veciam, ktoré sa dejú v tejto tragédii. Agentúry OSN priamo v teréne. Veľmi hrdinsky, heroicky pracujú a lepšie ako kedykoľvek predtým tak rozvojové agentúry, ako aj humanitárne agentúry sa snažia riešiť všetky humanitárneho rozvoja, to množstvo programov. No a DP tvára nedávne ehm, škole ľudia, keď používajú UNHCR, mobilizuje lokálne týmy národných príslušníkov UNDP, môže prísť, strániť prekážky, bariéry, takže ten signál je, že ľudia chcú viesť normálny život znova, chcú byť deti, aby ich deti mali lepší život. A keď bol zničený prakticky, no a myslím, že riešenie príde. Tak ako Tony Lajka, povie, že stačilo, nechceme už nič z tohto, čiže ľudia musia dostať priestor, aby reagovať, aby to počúvalo aj v médiách, no a je dôležité aby občania a ľudia by sa mohli vyjadriť tak v rámci Ženevy 2, ale by tu bolo globálne hnutie, by táto situácia v Sýrii, regióny v Sýrii, v regiónoch Sýrie musí skončiť, pretože to má dopad na milióny ľudí, že to byť nepretržitá katastrofa, z regionálnej dynamiky sa môže stať vyvinúť až globálna tragédia, takže ešte stále je potrebná práca, aby sa veci zmenili. My si vážime Európsky parlament za to, že hľadá spôsoby, ako využívať peniaze daňových poplatníkov, aby reálne pomohol dnes najväčší príspevok dostali tri agentúry OSN a to okamžite pomôže deťom pri distribúcii potravín a utečencom a myslím je to príklad toho, čo Európa môže, dokáže na globálnej úrovni. Čiže to sme to videli v Saheli, inde na svete. Tiež vám chcem povedať, že ECHO a komisárka pre humanitárnu pomoc Kristalina Georgieva tejto pozícii máte advokáta humanitárnych opatrení a na druhej strane DEFCO. S DEFCO meníte spôsob, fungujú rozvojové opatrenia, pretože sa zameriavate, aby ste spolupracovali. No a prácou spoločne v roku 2014 ďalej skutočne prinesieme reálne zmeny. Takže želám všetkým veselé Vianoce, šťastný nový rok. Ďakujem pekne. Slovo dostáva Pierre Vimont a bola by som rada, aby nám vysvetlil, ako Európska únia mohla pomôcť v tomto konflikte a ukončiť ho, aby naša, naša úloha ja bola dimenzie tohto, tejto katastrofy. To sa snažíme robiť už od začiatku. My sme vždy podporovali OSN. Pána Baltimuna, Kofiana na a ako to tu už bolo spomenuté pred pár minutami, boli sme v tom dosť sami v roku 2012. Stále sme neustále opakovali, že iba politické riešenie je možnosťou postupy dopredu. Stále sme v kontakte, stále komunikujeme a máme pocit, že dnešná realita, e, že už dnes pomaly vnímajú všetci. Pokiaľ ide o otázku Veronique de Kaiser, Chápem, keď sa tu hovorí, že cieľom konferencie Ženevy 2 má byť odchod prezidenta Bašara al-Asada, avšak ide o to, ako dospieť k takémuto výsledku. Ide tu o to, aby sme spustili proces, ktorý by umožnil pokročiť v tejto premene, ktorú sleduje celý svet. Je dôležité, aby prostredníctvom tejto ženevskej konferencie, ktorá by mala byť akýmsi vzorom, aby sme tam riešili aj ďalšie rôzne témy. Chcem zareagovať na otázku premiéra, ktorý sa spýtal, či si ľudia uvedomujú, že tu neexistuje vojenské riešenie. Je pravda, že veľa ľudí toto zamietalo. Pre mňa je šokujúce v tejto sírskej kríze, ktorá je mimoriadne dramatická a ktorá nás všetkých šokuje, je to, ako rýchlo sa tie veci menia, ako rýchlo sa menia stanoviska. Dnes Počúvame, že niektorí z našich západných partnerov už nadviazali kontakty s islamistickými skupinami. Všetci si uvedomujú, že situácia sa vyvíja, že sa absolútne zmenila a že pokiaľ chceme byť na Ženeve 2 úspešní, musíme začať akceptovať realitu takú, aká je. A ten skutočný problém je, aby sa všetci úprimne zaangažovali a snažili sa dospieť k mieru a akceptovali politické riešenie, ktoré túto situáciu vyrieši. Dnes niektorí z našich partnerov na medzinárodnej na spoločenstvo a ešte v tejto chvíli nie sú dostatočne presvedčení o tomto riešení. Ďakujem. V tejto chvíli sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným, všetkým rečníkom za to, že prišli a za to, že sa s nami podelili o poznatky zo svojej úžasnej práce a za to, že nám ukázali, aká je tá situácia zložitá a že ešte stále máme 6 miliónov ľudí, ktorí sú závislí od humanitárnej pomoci a príspevku Európskej únie. Ďakujem vám všetkých a teraz dám slovo môjmu kolegovi pánovi Proverovi, aby to uzavrel za výbor pre zahraničné veci. Ďakujem všetkým za vašu účasť, naozaj za zaujímavé námety a ešte raz ďakujem, že ste medzi nás prišli. Bien,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

Messieurs, dames, ladies and gentlemen. Dámy a páni, bol by som rád, aby ste miestnosť opustili, pokiaľ vás ďalší bod nezaujíma. Budeme sa venovať Demokratickej republike Kongo. No interview, no, no, no, no. no. Can you do that outside, please?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 Nous arrivons au point 18. Dostávame sa k bodu 18 nášho programu e, výboru pre rozvoj a budeme hovoriť o správe vecí verejní v Konžskej demokratickej republike a podpory EÚ v tejto oblasti. Budeme dnes hovoriť o výmene názorov o osobitnej správe Európskeho dvora auditorov, v rámci otázky na ústne zodpovedanie so záverečným uznesením. Máme na to 45 minút, takže prosím, pokračujme. Máme tu eh, osobitnú správu zo septembra. Máme ústne otázky, návrhu uznesenia na túto tému a je nám naozaj veľkou cťou, že môžeme medzi sa s nami privítať pána Vesberga, ktorý je členom Európskeho dvora auditorov, ktorý s nami spolupracuje v oblasti správy vecí verejných. Drahí kolegovia, táto osobitná správa Európskeho dvora auditorov sa venuje podpore správy vecí verejných v tejto krajine, ktorá je bohatá na prvotné suroviny, avšak eh, má naozaj nízke HDP. Chcel by som vás poprosiť, aby ste tú správu spracovali prv, ako sa eh, vojenská a situácia zhoršila. Tam sme zaznamenali naozaj úžasné víťazstvo M23 voči M23. Je tam samozrejme stále vysoká miera neistoty. Dôležitá bola pacifikácia, neutralizácia ďalších ozbrojených skupín, ktoré boli aktívne na východe krajiny. Dôležité bolo zasiahnuť aj na miestnej úrovni, aj na národnej úrovni. Spolupracovali sme s delegáciou v Kinshase aj so špeciálnym výslancom Zdá sa, že je tu nádej na mier a na zlepšenie hospodárskej situácie, ako aj e, správu veci verejných, ktorá bude funkčná. Je to možno isté historické, je to historický okamih a my sa, pán Weisberg, chceme poísť, poučiť z možných nedostatkov našej snahy pomôcť Snažíme sa totižto dospieť k udržateľnému spôsobu podpory. Preto si veľmi radi vypočujeme vašu osobitnú správu a teraz dám vám slovo. Pán Vesberg, nech sa páči. Ladies and gentlemen, it's uh, my pleasure. Dámy páni, som veľmi rád, kde ja môžem predložiť osobitnú správu podpore o nás správu veci v Konskej demokratickej republike. A táto štúdia je prípadová štúdia Takého štátu. Takže prečo preskúmať, ako štátu dobrá správa veci verejný je základným faktorom pre mier, stabilitu a rozvoj a podporuje spoluprácu EÚ s krajinami tretieho sveta. Avšak Skutočnosť je taká, že približne 1,5 miliardy ľudí žije v konfliktných eh, oblastiach a štátoch. Napriek veľkým investíciám a eh, pomoci, výsledky, protihodnoté peniaze, neskromné tieto krajiny sú stále ďaleko dosahovanie rozvojových cieľov milénia. No a záver je taký, že súčasné spôsoby práce v zraniteľných štátoch potrebujú zne zlepšenie. Audit hodnotil, či podpora EÚ, podporu veci verejných v e, Kongu, či dosahuje plánované výsledky. No a v 16 projektoch oblastiach rozprávací verejných vrátane, podpory hlavného procesu, reform PFM, decentralizácia 2003 a 2011 celková hodnota týchto projektov bola 400 miliónov eur. Je dôležité že hodnotíme vyvážené zmes novších a starších projektov, aby sme dokázali to hodnotiť dlhodobo. Kongo sme zvolili, pretože sa uznal, že to je jeden z najzraniteľnejších, najkreškejších štátov vo svete. A Európska únia je jeden z hlavných partnerov, poskytuje 1,5 miliardy eur za roky 2000 2011. No a zistili sme, že zatiaľ čo komisia vytvorila komplexnú stratégiu tak stále sú to nedostatky na úrovni individuálnych programov. Menej ako polovica programov realizovala alebo pravdepodobne dosiahne čakajú na výsledky, pokroky. Počas auditovaného obdobia boli pomalé, nerovnomerné a len obmedzené. Udržateľnosť je na väčšine prípadov realistická. Zatiaľ čo krátký kontext, sú tu niektoré z niektoré z nedostatkov a ďalšie boli spôsobené tým, že projekty boli zle vytvorené, príliš ambiciozne a nemali dostatočný dostatočné riadenie rizik. Komisia IAS e tiež nedokázala dostatočne využiť podmienky národných záväzkov pred spustením, spustením programov. My odporúčame, aby v súlade s medzinárodnou agendou efektivity pomoci. Komisia IES zvážila následné opatrenia, aby maximalizovali využitie prostriedkov EU. Poprvé, komisia na zvlášť geografickú rozdelenie pomoci v všetkých provinciách a mala by viacej zdôrazňovať zlepšenú alebo zodpovednosť. No a čo sa týka rizika angažovanosti, komisia by mala striť hodnotenie, prísniť hodnotenie rizika vzhľadom na náročné podmienky, slabá vláda, korupcia, nedostatok expertov, dodávateľov a nedostatočne možnosti monitoringu. V tomto kontexte komisia musí nájsť lepšiu rovnováhu medzi svojimi cieľmi a tým, čo sa dá realisticky dosiahnuť. Po tretie, potrebujeme domáce záväzky dosahovať výsledky. Nebo jedna z hlavných partnerov pre Kongo v rámci tohto partnerstva musia byť prostriedky EÚ prepojené s podmienkami, cieľmi, rizikami. Treba tiež hodnotiť plnenie. V prípade nejakých nedostatkov Európska únia musí reagovať. Ďalej politický dialog treba zlepšovať. Musí to byť náročné, ale súčasne aj racionálne ak sa to koná súvisí s týmito princípmi, je tu lepšia šanca, to bude efektívnejšie, lepšie to povedie k dohode o podmienkach spojených s cieľmi a rizikami, čo je dôležité pre dosahovanie cieľov pomoci EU s podporou a pomocou EU. Musia dosahovať zlepšenie. No a na záver som chcel povedať, že táto správa prichádza v vhodnom momente, že ESA komisie chce finalizovať rámec s Kongom v svojich programoch na roky 2014 až 2020. A to znamená, tieto odporúčania prichádzajú v dobrom čase, aby zlepšili riadenie programu EÚ a finančného rámca do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz by sme mali slovo Bartovi Stasovi, ktorý je správodajcom pre túto osobitnú správu. Julica Ardentíny, mohla by si niečo povedať? Mohla by si ho zastúpiť? Nie? No tak v tom prípade by som rád položil jednu otázku. Ja... Boli ste spokojní s tlačovým vyjadrením po e, z vydaní vašej správy, tlačové správy boli také tvrdé, že tlači sa hovorilo o vypytovaných takmer 2 miliardách eur v tropických pralesoch Konga. Naše vyjadrenie teraz, teraz oveľa umiernenejšie, je to aktuálne a poukazuje na potrebné zlepšenia. No a tak bude tu diskusiu no, opätovne, ako sa vám páčili tlačové správy, pán predseda. Vy sa ma pýtate teraz, aby som auditoval slobodu tlače, ale to európsky dvor tak takúto funkciu nemá. Ja môžem len povedať, tlač je tlač a niekedy majú tendenciu venovať sa tomu, čo je najzaujímavejšie a čo produkuje najzaujímavejšie titulky. Ja musím povedať, že v titulku som nespoznal všetko, čo bolo v našej správe, ale na záver ja nebudem robiť audit médií. Mysleli ste si, že tlačové vyjadrenia a ich tón a znenie ich v dostatečnej miere a presne pokryl obsah správy? Áno. Takže ja som si to nemyslel. We obviously disagree. Takže nesúhlasím spolu. Ja som bývalý novinár a na pár mesiacov ešte politik a môžem vám povedať, že ja si vážim slobodu tlače a tiež si vážim presnosť tlačových vyjadrení. A slovo dostáva teraz ESVČ. Pán Douglas Carpenter, nech sa páči. Ďakujem pekne. Predseda. Moje vyjadrenia doplní komisia ak môžem, pripomienok. Prvá je samozrejme, že my sami sme tiež sledovali čo vyhlásenie o správe, my máme tiež vlastný názor, ale chceme sa sústrediť na našu úlohu v rámci programovacieho procesu. No a z nich je samozrejme redenie rizik minulý týždeň sme boli v Kinshase na spoločnom plánovacej misii Kongu a skúmame politické rizika, ktoré existujú v krajine. Robné sa operačnými rizikami. No, myslím, že je dôležité zdôrazniť, že tu budú nejaké rizika. Ďalšia vec, ktorá bude pre nás dôležitá či financovania, je kontinuita, prediktabilita, predpovedateľnosť financovania, rozdelenie práce medzi donormi, zabezpečenie vládnych záväzkov a vzájomná zodpovednosť. A to je jeden dôvodov efektívneho politického dialogu založený na výsledkoch. No a na záver, korektný a dobrý, dobré štruktúra programov dôležitými vysielajúcimi cieľmi. Ešte pár slov k politickému kontextu. Zaznela tu otázka o geografickej distribúcii. Treba zaistiť spravodlivo geografické rozdelenie partnermi budeme hovoriť o tom, kde budú aktívni. Je to veľmi veľká krajina. Súčasne si potrebujeme uvedomiť e, veri rokovanie z Kampaly, ako vy ste povedali. Otvára to veľmi dôležitú fázu príležitosti EC. Máme povinnosť medzinárodného spoločenstva zohrať dôležitú úlohu No a doplňujem len dve ďalšie veci. Poprvé, my chceme zajistiť konkrétne vládne záväzky vo všetkých oblastiach. No a toto musí byť dobrý začiatok efektívnej intervencií v krajine. Po druhé, presvedčený o tom, že intervencie v rôznych sektoroch musia byť sprevádzané opatreniami v oblasti financií, tak aby maximalizovali účinky. No a posledná vec, to je kondicionalita. Myslím, že je dôležité zdôrazniť, že to budeme v rámci toho diskotonu, čiže dohoda založená na politickom dialogu a partnerstve a naše vzťahy s Kongom môžeme založiť na báze mnohých medzinárodných princípov. A aj to tak urobíme. a myslím, že politický kontext v krajinách to musí byť, nesmieme to zabudnúť pán Carpenter, keď môžem, tak správa hovorí o tisícké policajných dôstojníkov na ich školení, a ktorí nie sú v účelníctve, No však, prvom si nestratil v lese, ale kde sú, čo sa stalo? Máte odpoveď na túto otázku, ktorú dvor auditorov je tak zaražajúce. Ja si nechcem vyhýbať zodpovednosti, ale je to otázka na realizácie, realizácie programov. My dobre viacerými opatreniami na podporu policajnej reformy v Kongu, ako napríklad misia EUPOL. No a v tejto, pokračujeme tejto výzvy, jedna z najväčšia, alebo tejto misie jedna z najväčších víziev v ďalšom plánovacom období. A cieľ musí byť udržateľnosť a to znamená, treba zaistiť, aby školenie policajných príslušníkov bolo vykonávané efektívne, tak aby sme vedeli, kde sú, čo robia, aby sme vedeli, čo boli vyškolení. Nemôžeme na policii to nejak e, zavádzať e, súčasne nejaké rozpočtové pravidlá, účtovníctvo a politiku ľudských zdrojov. Ďakujem. Toto nás privádza k ďalšiemu rečníkovi z Európskej komisie, pán Piera Mila. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, volám sa Pier Amiant. Som riaditeľ TEFCO pre západnú a strednú Afriku. Chcel by som využiť túto príležitosť, pretože my sme zodpovední za vykonávanie, ako to povedal môj kolega z diplomatických služieb. Čiže je to naozaj veľká výzva, ktorej čelíme, pokiaľ ide o školenia ľudí, ktorí sa púšťajú k, do nových pracovných ponúk v oblasti administratívy. Je to prírodzená situácia. Pokiaľ ide o školenie špeciálnych e, policajných služieb v rámci volieb, samozrejme táto jednotka potom, ako sme tú prácu ukončili, bola rozpustená. Avšak tí policajti sú stále zamestnaní, pracujú v iných jednotkách. Keby sme sa na to pozreli jednoducho z hľadiska školenia, tak to školenie sa nikde nestratilo. Jednoducho len tí ľudia, ktorí boli takto školení, nie sú spolu v jednej jednotke, ktorá bola zostavená za účelom volieb a následne po voľbách bola rozpustená. Čiže vás chcem ubezpečiť, že oni sa nikam nevyparili. Neustále pracujeme s policiou najmä pokiaľ ide o oblasť zaznamenávania e, členov policie, aby sa tá administratíva profesionalizovala, aby bolo jasné, že čo to znamená byť policajtom a získavať za to plat. Rád by som sa venoval trošku aj inej otázke, ak dovolíte, tak ako hovoril komisár Bibos a vysoká predstaviteľka pani Ašton povedali, e, berieme odporúčania dvora veľmi vážne a kedykoľvek vďaka tým odporúčaniam môžeme zlepšiť našu činnosť v rámci najmä rozvojovej politiky, tak ich radi budeme uskutočňovať. Chcel som sa vyjadriť viacerým bodom, o ktoré tu zazneli. Počul som, že Konžská republika je takou case study, prípadovou štúdiou pre nestabilné štáty. Čiže je to príklad, ktorý nám umožní dospieť ku všeobecným záverom ktoré by boli platné pre všetky nestabilné štáty. Ja pracujem v oblasti týchto nestabilných štátov a môžem vám povedať, že je veľmi, veľmi ťažké generalizovať o otázke nestability. Existujú isté principiálne činnosti, ktoré nám pomôžu túto situáciu definovať, avšak nie je možné transponovať e, závery mechanickým spôsobom. Nemôžeme ich transformovať z e, Konžskej republiky na Mali alebo na centra, na, krajin, pardon, na strednú Afriku či ďalšie krajiny, ktorých zoznam by som mohol dlho a dlho menovať. Čiže musíme byť naozaj veľmi opatrní, keď eh, dospievame k záverom na základe naozaj drobnej vzorky. Niektoré tie projekty boli len teraz spustené, ako to tu bolo veľmi otvorene povedané. A bolo by teda nebezpečné robiť z toho nejaké všeobecné závery pre všetky nestabilné štáty. Dvor auditorov hovoril o prílišnej ambicioznosti programov a nedostatok realistického náhľadu. My tu hovoríme o správe vecí verejných pretože dvor sa zameral práve na tento sektor spravy veci verejných, hovoril o otázkach spravodlivosti a o voľbách. A v týchto sektoroch my sa snažíme odrážať hodnoty Európskej únie. Nevymýšľame hodnoty, ktoré by boli adaptované pre tú ktorú krajinu. Napríklad v otázke volie vo chvíli, keď sme vypracovali projekt, sme si nemysleli, že tie voľby budú na polovicu alebo na 25 free and fair, ako sa hovorí. Cieľom musí byť alebo snahou musí byť dosialiť 100% slobodné a férové free and fair voľby. Čiže keď hovoríme o tých ambíciách, uh, myslím, že by bolo ťažké, keby sme si tie ciele nastavovali inak. Ďalšia vec, geografická distribúcia. Kolega z SVČ na to veľmi dobre odpovedal. Samozrejme, my sa snažíme pokryť celé územie. Je však jasné, že samotná EÚ to nezvládne. A po druhé, nie je možné, aby sme nejakým jemným spôsobom rozdeľovali našu pomoc, pokiaľ chceme uskutočniť nejakú zmenu. Čiže ide o otázku účinnosti, koordináciu s ďalšími partnerskými štátmi z Konžskej demokratickej republiky aby sme rozstrili tú pomoc z územného hľadiska. Chcel som zdôraznil fakt, že iste, že nastane koncentrácia našich snách na východe Konga. Myslím si, že o tomto existuje všeobecný konsenzus. Je tu práca Glenn Mary Robinson, ktorú musíme podporiť z tých dôvodov, ktoré všetci poznáme. Správa dvora hovorí o privlastňovaní si zo strany konžskej vlády. Moji kolegovia, ktorí sa vrátili z Kinša, si povedali, že to bol prvý najhlavnejší problém, ktorému tam museli čeliť. E, kolegovia aj z ESVČ navštívili mnohých ministrov. E, je problém, že tam nie sú nejakí prostredníci spolupráce vo vláde. A my by sme chceli práve pokiaľ ide o rozvojovú pomoc, dospieť k tomu, aby sme vytvorili takéto prostriedky spolupráce. Pokiaľ ide o rozvojovú pomoc, tak ako povedal náš kolega, pre nás je dôležité, aby sme e, hovorili s vládou, aby sme viedli dialog o zdieľaných cieľoch. Nede o to, aby sme my unilaterálne uvaľovali povinnosti či požiadavky. A pokiaľ ide o samotné vykonávanie tohto plánu, musíme ho uskutočniť v rámci partnerstva Kotonu. Nemôžeme mať mechanizmy, ktoré budú integrované v každom projekte, ktoré dospejú do cieľia k trvalému stop and go, ktoré by mechanickým či byrokratickým spôsobom do, dospeli k tomu, že ukončíme činnosti, pretože tá či tá podmienka nebola splnená. Takto sa to robí teraz. Mnoho členských štátov je naklonených takejto kondicionalite, takéto podmienenosti. Avšak podľa našej skúsenosti v mnohých projektoch toto je katastrofálny prístup. Je samozrejme potrebné e, hovoriť o podmienenosti, avšak musí to byť politická podmienenosť. A posudok, ktorý následne partnery Konžskej demokratickej republiky vypracujú, bude politickým posudkom. Napríklad podporujeme voľby. Takže beriem si, hovorím tu o reálnom príklade. Vláda e, sa začala babrať s ústavou počas e, priebehu volieba. Čo by sme mali robiť? Zastaviť podporu volieba, riskovať, že k voľbám vôbec nepríde, alebo pokračovať? A túto otázku sme museli riešiť. Preto som hovoril, že táto téma sa nás týka všetkých, všetkých členov európskych inštitúcií a práve takýmto dilemám my čelíme. A tu by som svoj prejav ukončil. Ďakujem. Musím povedať, že veľká škoda, že máme tak málo času na diskusiu na túto tému, pretože na jednej strane si myslím, že dvor auditorov vypracoval naozaj hutnú správu, Na druhej strane máte pravdu, keď hovoríte, že podmienenosť v striktnom slova zmysle vedie k zničeniu vzťahu s partnerskou krajinou v oblasti rozvoja. Keď to takto poviete, tak s vami súhlasím, avšak treba povedať aj to, že daňoví poplatníci sú stále viac a viac naklonení žiadať hodnotu za peniaze. Európsky parlament požiadal dvor auditorov, aby sa nepozeral iba na finančný aspekt útraty, ale aj na výsledky politík, ako v zahraničí, tak aj v rámci EÚ. Otázka teda znie, či je tu politický zmysel, ktorý by vás tlačil k silnejšej podmenenosti než ktorú by ste chceli vy. Keď berieme do úvahy vývoj v oblasti rozvoja medzi EU a partnerskými krajinami na základe toho, čo bolo vypracované v posudku dvora auditorov. Toto je komplikovaná diskusia, pretože to znie ako keby sme boli proti, ale my nie sme samozrejme proti. Avšak sme proti mechanickému prístupu, e, keď sa definujú výsledky prvom rade by to nemalo byť unilaterálne, jednostranné. Je dôležité, aby toto bolo založené na dohode a zmluvách. A samozrejme, s tým súhlasíme. Toto je cesta vpred. Je dôležité, aby vláda e, bola zaangažovaná a potom môže byť aj braná na zodpovednosť. Avšak Chceme, aby to nebol nejaký mechanický, právne záväzný dokument, ale aby sme politicky hodnotili dopad napríklad po udelovania sankcií, či pozastavenia pomoci alebo presmerovania pomoci. Musíme e, zaujať politické hľadisko, aby sme videli, aký je priamy dopad a sprievodné škody, ktoré môžu takúto činnosť prevádzať. Nie je ľahké, aby dvor auditorov operoval v takejto politickej hranici neistoty. Pán Vesbek, máte teraz posledné slovo. Ďakujem za slovo. Absolútne súhlasím s tým, že je škoda, že nemáme viac času, pretože toto je jedna z najdôležitejších diskusí, ktorú sme e, tu viedli. Myslím si, že podmienenosť je niečo, o čom by sme mali viac diskutovať. Zdá sa, že kol súhlasím s kolegom v tom, že podmenenosť je dôležitý prvok. Necelkom som zachytil rozdiel medzi politickou podmenenosťou a podmenenosťou E, podľa orientácie projektu, avšak chcel by som ešte upozorniť na to, že samotná komisia pozdržala niektoré z posledných splátok platby e, projektu, e, ktorý sa týkal volieb. A to už je istý spôsob podmienenosti. Či už je táto politická alebo programová, tak to neviem. Ja by som veľmi rád organizoval schôdzu, kde by ste boli aj vy, pán Vesberg, eh, ale aj tých spravodajcov, ktorí vypracovali správu o Palestíne či Egypte a s komisiou, aby sa vyriešili všeobecnejšie dilemy, ktorým čelíme v takomto type spolupráce, aby sme vám pomohli vo vašej novej funkcie auditov eh, výkonnosti. Samozrejme, tam čelíte mnohým politickým otázkam, ktorým sa nemôžete vyhnúť a preto by bolo zaujímavé mm, riešiť túto otázku oveľa intenzívnejšie, než to môžeme robiť dnes. Chcem vás však ubezpečiť, že výbor e, pre rozvoj sa tomuto bude naozaj podrobne venovať. A teraz dám opäť slovo mojej kolegyne Vežoli, ktorá bude pokračovať. nous avons une transition tout trouvée entre le thème de l'audit. Euh, Takže prechádzame od otázky auditu, dvorov auditorov a pomoci Konžskej republike a bodom 19 nášho programu, e, ktorý sa venuje podpor, teraz bol to 19, ktorý sa venoval podpore mm, únie. V nestabilných štátoch výzvy a príležitosti chcela by som privítať dvoch ľudí, ktorí sa venovali vypracovaniu tejto správy, pani Mikale Gavas a pána Edvarda z ODI, Overseas Development Institute z Londýna. Madám, pane, dám vám teraz možnosť, aby ste predstavili zásadné body vašej štúdie a následne chcem e, vyzvať poslancov, aby vám kladli otázky a následne opäť udelím slovo vám, aby ste mohli reagovať. Čiže v tejto chvíli dávam slovo pani Mikale Gavas a pánovi Edvardovi. Vy si zvolte, kto z vás bude hovoriť prvý. Um, my name is Edward Hedger from the Overseas Development Institute. Um, Dobrý večer, uh, volám sa uh, Edward Hedger. Ak dovolíte, uh, polovica tejto prezentácie bude mm, na mne. Správa, ktorá vytvorila ktorú vytvorila komisia, sa týka najmä problematiky rozvojovej pomoci v nezraniteľnejších štátoch a víziev, ktoré sú s tým spojené Niekedy v apríli v 2013 bola zadaná štúdia, pozrieme sa na to, čo sa udia v tomto období a samozrejme potom môžeme viesť diskusiu. Ak dovolíte, štyri hlavné veci by som tu rád zdôraznil, štyri najdôležitejšie témy, pokiaľ ide o efekt efektívnosť rozvojovej pomoci v zraniteľných štátoch koherentnosť mm, medzi jednotlivými európskymi inštitúciami a ako to zodpovedá účelu e, víziev, ktorým čelíme v týchto e, štátoch. Zakoňte je tu kritický pohľad. Máme nástroje, je tu modalita, ktorú využívame v rámci implementácie tohto systému. Sú to veľké výzvy od humanitárnych komunitárneho prístupu, skôr k rozvojovému prístupu, ktorý reaguje na núdzové situácie a zároveň sa zameriava na dlhodobé inštitucionálne e, výzvy. Tretia obava sa týka kapacít, je tu veľa konkrétnych e, výziev, expertízy, požiadavky v tomto kontexte. My sme sa zaoberali tým, či je tu adekvátnosť zdrojov lokalizované, či sú v tých správnych európskych inštitúciách, ktoré by sa mohli venovať tejto problematike a ďalej vyhodnotenie konfliktov. Mm, Zamerajme sa na preventívny anticipačný charakter zapojenia do riešenia problematiky týchto štátov. Je to samozrejme konzistentné s tým, čo predniesla G7 New Deal. Ak dovolíte, e, uvediem to do širšieho kontextu. Zraniteľnosť e, týchto štátov, výzvy, medzinárodní aktéry a moja kolegyňa Michála sa pozrie na to, ako to vyzerá zo strany Európskej inštitúcie. Ja budem veľmi e, stručný. Pokiaľ ide o chudobu, údaje sa neustále menia. Myslím, že teraz e, sú k dispozícii e, na masovej báze viac než 50 chudobných ľudí žije práve v e, týchto zraniteľných krajinách, takže to je veľká výzva v tejto oblasti. Je potrebné reagovať na túto krehkosť, na túto nestabilitu, ale reagovať zároveň aj na chudobu. Sú to vlastne záležitosti, ktoré sú neoddeliteľné. Nestabilné krajiny nestiajú dosahovať ciele milénia. Ani jedna z krajín um, nedosiahla ciele milénia. Takže toto sú zase konkrétne výzvy, charakteristika um, týchto krajín je taká, že majú, e, sú konfrontované s ozbrojenými konfliktami, s násilím a dopad týchto konfliktov na e, verejné inštitúcie je samozrejme veľký. Keď sa pozrieme na zoznam nestabilných štátov, tento sa stále mení. Je tu veľa indexov, ktoré e, vedú k začleneniu týchto krajín. Vidíme priemerný príjem, to je jeden z indexov. Je tu obrovský počet krajín, ako vidíte. Hovorili sme aj o určitom e, generickom charaktere, o možnostiach riešenia problém v tejto oblasti a vidíme, že to nie je možné, keď sa pozrieme na tieto krajiny povách financovania, charakter financovania. Niektorí hráči sú tu, ktorí sú e, dominantní. Toto sú z roku 2010 údaje od OECD je zdroj. Vidíme tu USA s obrovským predstihom. E, rozvojovú pomoc poskytuje tretím štátom. Avšak vidíte, že aj európske inštitúcie sú tu dôležitým hráčom hneď na druhom mieste. Asi 50 miliard dolárov globálne v roku 2010 asi 38 tejto rozvojovej eh, pomoci, to je skutočne veľké číslo. Distribúcia však nie je postačujúca, polovica týchto finančných prostriedkov sa dostala len do 7 krajín, takže je to skutočne nevyvážené, napríklad Konžská demokratická republika. Títo sú samozrejme závislí od tejto rozvojovej eh, pomoci, od ODA. Väčšinou sa spoliehajú na jedného darcu. Ďalšia výzva Ehm, teda na druhej strane e, spektra dochádza k veľkej fragmentácii tejto podpory. A teraz stručne niektoré zásady, ktoré sme prijali ako osvedčenú prax v tomto kontexte, musíme e, e, vziať na zreteľ skutočnosť, že sa snažíme budovať štátne organizácie. To je naša priorita. To sú preventívne opatrenia skôr než reaktívne opatrenia, uznanie prepojenia medzi politickou bezpečnosťou a rozvojovými silami. Takže toto sú e, zásady, ktoré by mali byť súčasťou akejkoľvek pomoci a angažovanosti e, v týchto štátoch. Nediskriminácia, zamerať sa na inkluzívnu spoločnosť, aby nedošlo opäť ku konfliktom a tak ďalej. Miestne priority, miestne komunity, koordinačné mechanizmy, kombinácia rýchlej e, pomoci a zároveň pretrvávajúcej e, pomoci. Mm, nejde tu o voľbu, či šprintovať alebo maratón, ale robiť e, dve e, veci naraz, teda byť rýchly, ale byť aj dlhodobo účinný, teda skutočne dlhodobo poskytovať túto našu pomoc a angažovať sa, aby nedošlo k žiadnej exklúzii. Napríklad sme pred chvíľou hovorili o geografickom rozdelení, keď sa hovorilo o Konžskej republike. Táto správa konštatuje, že žiaľ väčšina v tejto oblasti nereaguje na zmeny aj napriek obrovskému úsiliu. Je to niečo, čo považujeme za výzvu a je treba na tom pracovať. Pokiaľ ide o výkonnosť, o výsledky, áno, je tu veľa víziev. Národný kontext a teda to, že tam angažovanosť nie je až taká veľká. Hovorili sme o Konžskej republike, akým spôsobom je to prepojené. Hovorilo sa tu o medzinárodnom úsilí a o, o špecifiku medzinárodného kontextu, ale nie v generickej eh, povahe. Hovorilo sa o tom, ako sa riešia negatívne dopady e, medzinárodnou pomocou v tomto často veľmi komplikovanom prostredí. Toto mm, sú skutočne obrovské mnohé výzvy. Ak dovolíte ešte jednu priezvitku, existujúci rámec e, vývoja. to asi poznáte. New Deal pri týchto e, krehkých štátoch, e, tu skupina G7 plus 18, skupina krehkých krajín, ktorým sa venujeme. Toto bolo vytvorené v roku 2011 na konferencii na vysokej úrovni v Bissau znamená. Teda ide tu otázku to, čo by e, mohlo e, fungovať, čo by mohlo e, zaberať. Hovoríme tu o trhoch ktoré sú veľmi aktívne, pokiaľ ide o riešenie tejto problematiky. Treba vziať do úvahy unikátny charakter miestneho kontextu Druhá záležitosť, e, miestni hráči, vláda, občianská spoločnosť, politická scéna, to sú tí najlepší hráči, ktorí majú najlepšie predpoklady na to, aby reagovali na nestabilitu, aby poukazovali na to, ako by e, mohol byť využitý tento medzinárodný program. Medzinárodná komunita je lepšia v reakcii než v prevencii, to znamená, Mm, neúplne v pochopení eh, možných potenciálnych rizik, ale eh, skôr ide o to, že sa reaguje, keď dojde k nejakému problému. Ale treba reagovať rýchlo. Najdôležitejší problém mm, hodnotenie krehkosti a stability, pokiaľ ide o rýchlosť poskytovania a pomoci na miestnej strane, na národnej strane. Tieto krajiny totiž nesplňajú štandardy, pokiaľ ide o miestnu štruktúru, o ich riadenie a tak ďalej. Avšak e, títo aktéry sú veľmi dôležití pre hodnotenie. 5 krajín sa zapojilo do hodnotenia, ktoré nám pochopili hodnotiť tento obrázok. A teraz by som poprosil moju kolegyňu, aby sa venovala druhej časti našej prezentácie. Gavas, please continue the presentation of your study. Much, Prosím, pokračujte v prezentácii vašej uh, štúdie. Takže ja by som len veľmi stručne prejsť historickým uh, kontextom politického uh, rámca angažovanosť sa v tých rekých štátoch. V komunikácii z roku 2001 o prevencii konfl- násilných konfliktov E, ktorý e, zakot, kde teda bola prevencia konfliktov zakotvená ako jeden z hlavných cieľov vonkajších e, činností a stala sa základom integrovaného prístupu, ktorý neskôr sa premenoval na všeobecný prístup. V roku 2003 bola predstavená Európska bezpečnostná stratégia. Tu išlo o prevenciu zlyhávania štátov po 11. septembri roku 2000 2005 bol schválený Európsky konsenzus pre rozvoj, ktorý sa stal základom pre e, pomoc zraniteľným štátom v prípade prírodných katastrof a ďalších katastrof v roku 2007. Tu máme závery rady v oblasti bezpečnosti a rozvoja, ale eh, rada tiež poverila Európske inštitúcie vypracovaním akčného plánu pre zraniteľné štáty a hm, konflikty. Cieľom tohto akčného plánu bolo eh, vypracovať konkrétne opatrenia na zlepšenie reakcie Európy na tieto krehké situácie v štyroch oblastiach. Prvý je prístup do celej Európskej únie, po druhé budovanie štátov, po tretie reaktivita Európskej inštitúcie a po štvrté medzinárodné strategické partnerstva. My sme pozorovali, teda boli sme svetkami zriadenia SVČ, ktorá spomaľovala prácu na akčnom ročnom pláne. V roku 2001 bolo e, vydané oznámenie Agenda pre zmeny. Tam sa volalo po utužení e, väzieb, e, bezpečnosti a boja proti chudobe a Európska únia dokončovala akčný plán. Zase eh, to bránilo, eh, bránilo SVČ hladkému priebehu. V roku 2012 rada prijala závery o spoločnej bezpečnostnej obrannej politike a vyvíjal, vyzývala komisiu a vysokú predstaviteľku na to, aby sformulovala všeobecný prístup. A minulý týždeň Konečne koncom roku 2013 komisia a ESVČ vydali spoločné oznámenie o všeobecnom prístupe k vonkajším e, konfliktom. K tomu sa vrátim ešte neskôr ako sú nastavené inštitúcie EÚ. Zaznievajú e, často obavy z toho, ako je koordinovaná činnosť Európskej komisie a e, SVČ zodpovednosť za konflikty a nestabilná situácia je roztrieštená medzi e SVČ, DEVKO a nástroje zahraničnej politiky, ktoré spadajú pod komisiu, takže pre človeka zovonku je skutočne veľmi nejasné, ako, aké vzťahy navzájom majú všetky tieto jednotky a aké všetky všetky dohromady majú vzťah k delegáciám Európskej únie. Podľa nášho názoru táto štruktúra značne bráni hladkému priebehu rôznych nástrojov na operačnej úrovni. Keď sa pozrieme na nástroje samotné, je ich celý rad, um, celý rad nástrojov, ktoré môže Európa zapojiť v prípade akejkoľvek konfliktnej situácie. Máme tri dlhodobé dlhodobé nástroje DCI, ENI a EIDHR a tiež krátkodobé nástroje ako nástroj pre stabilitu CSFP a nástroj pre humanitárnu pomoc. Máme tu tiež 25 ktoré sú vyčlenované na naliehavé akcie. Väčšina nástrojov pre stabilitu sa vynakladá na krátkodobé neprogramové financovanie, ale tiež je tu dlhodobá zložka, ktorú spravuje SVČ a to podporuje štátne inštitúcie, nezávislé médiá a tak ďalej. Nástroj stability má len poskytovať pomoc eh, pri eh, prevencii konfliktov eh, v prípade, kedy efektívna reakcia nie je možná pomocou iného nástroja. Je tu veľmi obmedzené trvanie 18 až 24 mesiacov a potom sa očakáva, že budú začlenené ďalšie dlhodobé preventívne akcie, ktoré budú financované prostredníctvom IDHR. Tento nástroj má dopad na efektivitu projektov. Niektoré dlhodobejšie projekty prevencie konfliktov sa nepodarilo dokončiť a v iných prípadoch nedošlo k dlhodobej stabilizácii. Takisto e, e, je možné zmieniť kontrakty, e, budovanie štátu z európskeho rozpočtu. Tieto kontrakty podporujú mier a ciele New Deal, ale je veľmi málo konkrétnych dôkazov toho, ako sa tieto kontrakty využívajú v krajinách, kde je New Deal implementovaný. Ďalej od týchto kontraktov možno konštatovať, že sa zdá, že neexistuje jasné prepojenie medzi hodnotením zraniteľnosti podľa New Deal a medzi hodnotením zraniteľnosti pre tieto kontrakty. Pociťujeme výraznú absenciu partnerských vlád v tomto procese. Čo to teda e, znamená tento všeobecný prístup? Až do minulého týždňa e, všeobecný prístup e, sa chápal veľmi záhmlene prevzala som diagram od istého kolega z, e- kolegu z ECDP, ktorý to znázornil takto. Prvá otázka, ktorú si kladieme nie prečo. Prečo Európska únia potrebuje všeobecný prístup? Aký je jeho účel? Je to krízový management, je to prevencia konfliktov, je to výstavba e, štátu, budovanie štátu, je to úsilie o mier a tak ďalej. Odpoveď znie, že je to všetko z tohto spomínaného. Ďalšia otázka, kto? Ako sa zapájajú európske inštitúcie, ako sa zapájajú členské štáty, partnery EU, NATO, OSN, občianská spoločnosť a tak ďalej. A kto sú tie sily, ktoré to uh, riadia? Tretia otázka znie, kedy tu sa rozhoduje medzi krátkodobými a dlhodobými záväzkami, ktoré sú vzájomne prepojené aké sú stratégie ukončenia, akým spôsobom Európa mení svoje stratégie. A po štvrtá otázka, kde to je otázka zemepisná. Tu ide o to reagovať na úrovni štátov, regiónov a miestných samozpráv, eh, ale je to tiež otázka či má existovať nejaká geografická priorita, či Európska únia má byť pripravená e, konať e, rovnako v akékoľvek zraniteľnej krajine alebo krajine postihnutej konfliktom. Po piate, čo aké aktivity, akého druhu Ide o vzťahy medzi vojskom a civilným obyvateľstvom. Týka sa to tiež e, tých 3D, diplomacie, rozvoja alebo aj obchodu. A šiesta otázka, ako, ako to všetko zrealizovať aké sú inštitucionálne mechanizmy, štruktúra riadenia, stratégia, operačné plány, zdroje, aké sú pozitívne, negatívne ponuky. Nové oznámenie o všeobecnom prístupe vytyčuje niekoľko zásad. Európska únia sa týmto zavezuje spoločne analyzovať všetky zainteresované strany, európske inštitúcie, aj členské štáty, aj reakciu na potenciálne krízové situácie. To je odpoveď na otázku prečo. Ďalej definuje spoločnú strategickú víziu pre krízové a konfliktné situácie a budúce európske záväzky naprieč inštitúciami a členskými štátmi. To je odpoveď na otázky, prečo a kto. Ďalej sa v oznámení hovorí o lepšej spolupráci s partnermi ako OSN, NATO a tak ďalej. To je odpoveď na otázku, eh, s kým eh, tiež sa tu spomína dlhodobé, eh, spomínajú dlhodobé a krátkodobé záväzky, zabezpečovanie národných synergií a tak ďalej. To je odpoveď na otázku, kedy. Ďalej sa tu spomína prevencia, kedy je to možné včasné varovanie, časná akcia, to je odpoveď na otázku, čo ďalej sa tu spomína mobilizácia síl a kapacít Európskej únie na podporu podporu spoločných cieľov. To je odpoveď na otázku, ako tiež sa tu spomína lepšie využívanie európskych eh, delegácií pri koordinácii európskych dialogov v teréne, napríklad prostredníctvom spoločných programov s členskými štátmi. To sa tiež týka otázky ako, avšak čo tu chýba je odpoveď na otázku, kde oznámenie nespomína geografické priority a tiež nám nepredkladá akčný plán, ktorý potrebujeme teda ako toto všetko zrealizovať. Takže teraz sa posuniem k hodnoteniu. Na základe prieskumov OECD tu vidíme silné a slabé stránky prístupu EÚ. EÚ má veľmi silný politický rámec, to zdôrazňuje dlhodobý integrovaný prístup a uvažuje riešiť základné príčiny. The EU has, has shown uh, a strong performance in strengthening indigenous capacities to present. Ukázala kapacitné riešenie konfliktov. Tiež zvýšila činnosti regionálnych organizácií, regionálnymi iniciatívami a tak ďalej. Ale má malé kapacity, nedostatok personálu na vlastných delegáciách. EU snaží presadzovať dobrý prístup, Je tu rozdiel medzi krátkodobými a dlhodobými e, cieľmi. EU sa snaží koordinovať s inými aktérmi. Spolupráca s OSN je náhodná, spolupráca s členskými štátmi v mnohých prípadoch sú na úrovni zdieľanie informácií, jasných rozdelení úloh, Európska únia dostatočne využíva analýzu konfliktov, je tu nekonzistentná kvalita No a Ľudí of Fertility Assistance nástroj by mohol byť eh, dobrou cestou. Takže identifikovali sme no to je cieľa, no a takže sme sa na krajiny s nižším príjmom, ale tak ako povedal Edward, tá nestabilita nie je len problémom krajín s nižším nižšími príjmami. No a zamyslieť nad tým, to len pre s nižším príjmom, či podpora odolnosti má byť súčasťou všetkých programov, napríklad Európska únia má záujem o širší stredomorský región a spoluprácu s krajinami, ktoré majú skúsenosti. No a tiež poslanci Európskeho parlamentu chceli podporiť niektoré témy a sektory stabilných štátov. Neznamená to, že tie majú byť podporované, majú dostať pomoc inštitúcií EU. Niektoré iné partnery majú s odbornosťou a adekvátne financie a myslíme, že oblasti, na ktorú by sa EÚ mohla sústrediť, to je spravodlivosť a verejná bezpečnosť. Výzvy aktívneho partnerstva politického, operačného a tak ďalej. Sú tu organizačné dopady tieto partnerstva. No a úroveň rady, vysoké predstaviteľky, ďalej zakazuje stratégia na nižších úrovniach inštitúcií EÚ, na úrovniach nestabilných štátov alebo niekde medzi členskými štátmi. In, um, uh, of how the EU relates to coordination arrangements at country level. Takže, keď EU nevedie koordinačné snahy, tak uh, delegácie by mohol mať uh, mal sa zúčastniť diskusie interná fragmentácia a zodpovednosť za nestabilné štáty, už na všetky inštitúcie EU. už výzva rôznych prístupov, napríklad centralistického, tie sú príliš, poďte, príliš, alebo nie sú vhodné, vhodné stratégia zvládania rizik. Centralizované znamenajú dávať viac právomoci o rozhodovaní o zdrojoch, ale tiež flexibilitu. Odbornosť a kapacita. Zastupcovia v krajinách potrebujú e, skúsenosti na plnenie týchto úloh. Misie EU musia mať náležitý personál. No a požiadavky pre vedúcich delegácií musia byť veľmi vysoké, bolo zaistené, že menovanie, že personál bude mať skúsenosti a príslušné schopnosti. A ďalej otázka nástrojov prechodu dlhodobých, od krátkodobých dlhodobým. Takže cieľe môžu zničiť inštitúcie, ktoré existujú Takže na záver predložili sme viaceré odporúčania. Možno predtým, než prejdem k odporúčaniam, by som chcel zdôrazniť, že slabé stránky EU nie sú veľmi rozdielne od iných medzinárodných aktérov a sú veľmi špecifické výzvy EÚ, čo sa týka fragmentácie, v celých inštitúciách, nedostatečná koherentnosť financovacích finančných nástrojov. Takže my navrhujeme, že Európska únia musí analizovať akčný plán. Oznámenie akčným plánom, je to len niekoľko princípov. Po druhé, myslíme, že Európska únia musí vlastniť svoje zodpovednosti rôznych inštitúcií na politickej a operačnej úrovni, ale to tiež v revízii SVČ objasniť rozdielne práce medzi SVČ a komisiou. No a nové usmernenia predchádzaní konfliktov a musíme ísť zájsť ešte ďalej. Porúčame, aby EU zvolalo koordinačnú skupinu na vysokej úrovni, no a revízia SVČ predložila podobné odporúčanie, takže pravidelné zasadnutie skupiny RELEX. A tiež hovoríme o rozhodovacích právomociach na integrované programovanie a flexibilné využívanie zdrojov. To bolo postupené vedúcim delegácií. Rovnako hm, odporúčame, že Európska únia musí určiť rozsah angažovanosti EÚ v nestabilných krajinách, musí zlepšiť flexibilitu a rýchle realizáciu nehumanitárnych nástrojov a treba tak financovanie štrukturovať, aby bolo možné zmobilizovať financovanie členských štátov a aj spoza hranice EU. Ďakujem pekne.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 Ruského spôsobu riešenia konfliktov v EÚ je dialogom, demokratickým inžinierstvom, tak povediac, hľadaním kompromisov. No a toto je schopnosť získajú spoločnosti a politické kultúry, treba vyvážať, exportovať. Myslím, že my našu vlastnú kapacitu potenciál. Odporúčali by ste to aj v tých nestabilných krajinách a hovoríte o tom správe. A po druhé, stretli ste sa s delegáciami a vedúcimi delegáciami EÚ, ktorí sa stiažovali z nedostatku pretože som videl aj v minulosti či to tak ešte je, ale nedostatok manevrovacieho prístoru a prísny dohľad Brusel na vedúcich delegácií komplikuje možno flexibilne reagovať na situácie, na ktoré si vyžadujú politickú odpoveď. Možno bez možnosti konzultovať Brusel. Ďakujem pekne. Slovo dostá pani Sargentini. Ďakujem predsednička. a váš kolík Edward. Ste nás na Edward na začiatku povedal, že vždy lepšie dokážem reagovať ako predchádzať je to prav, pravda, je to cynické, dokázali by sme zabrániť mnohým veciam, ak by sme dokázali predpovedať, aby sme to konali. Ale ste nám dali prehľad technických možností a systému existujúcich. Keď som bola cilická, tak poviem, skutočná vec, ktorá tu chýba, je politická vôľa a ochota pôsobiť preventívne. Takže aj z toho, čo ste mi povedali, potrebujeme koherentný prístup. Pozrieme sa na Africkú republiku. Ja myslím si, že niekto by si myslel, že by mali šance dosiahnuť stabilitu, ale boli sme šokovaní, keď to pokazilo tak, ako sa nedávno pokazilo. Ďakujem pekne. Slovo Európska komisia. Pani Elena Denisa, máte slovo. Áno, ďakujem. Pani predsedajúca, ja som vedúca jednotky riešenia krízy a nestability u nás eh, na DEVku. Je pre mňa cťou zastupovať komisiu v tejto diskusie. Ja ako šéfka tejto jednotky eh, som na dobrom mieste, aby sme zabezpečili koherentnosť činností, ktoré vy, vyžaduje naše generálne riaditeľstvo. Na internete to všetci môžu sledovať a my taktiež zabezpečujeme in-house koordináciu otázok integrácie a otázok týkajúcich sa nestability, najmä pokiaľ ide o náš prístup k programovaniu, potom rám, strategický rámec výsledkov, riešime tiež vzťahy z SVČ, vrátanie štruktúr CSDP, CFSP a taktiež spolupracujeme s DG ECO. Tam som spolupredsedajúcou skupiny pre tran- transformáciu. Pani predsedajúca, chcela by som zdôrazniť to, čo sa dialo v našich inštitúciách za uplynulé dva roky. Tak ako ste povedali, na začiatku táto štúdia už má niekoľko mesiacov a opiera sa o inú štúdiu, ktorá sa venuje predchádzaniu konfliktov a konsolidácii mieru. Táto taktiež pokrýva obdobie, ktoré už bolo dosť dávno pokrýva roky 2001 až 2009. A ja by som chcela povedať, že v rámci snahy o transparentnosť sme na web stránke publikovali protichodné pokračovanie tieto štúdie. A preto by som teraz, ak dovolíte, priamo prešla e, k téme angažovania sa v nestabilných krajinách počas uplynulých dvoch rokov, keďže milestone programu sa zmenil a my ako zástupcovia Európskeho spoločenstva na Busanskom fóre sa jasne e, e, uviedlo, že Európska únia sa angažuje k novému prístupu v oblasti nestability a konfliktov. Mrzí ma, že e, vám uberám z času a možno reagujem na niečo, čo naozaj úžasne tu zarezanovalo na dnešnej rannej časti schôdze. Videla som to len vďaka webstreamu, ale chcem vás poprosiť, aby ste nezabudali na to, že v prvom rade ten slávny state building, posilňovanie štátu v týchto nestabilných štátov je niečo, čo nazývame protispoločenské. Pretože tento state building musí slúžiť im, a tie sociálne kontrasty sú determinované troma zásadnými prvkami. Ide o kapacitu, legitimitu a autoritu miestnych orgánov. A geometria týchto troch základných prvkov e, ukazuje na rôzne typológie jednotlivých nestabilných krajín. Hovorilo sa tu o Stredoafrickej republike, kde vidíme, že všetky tieto tri charakteristiky sú na nulovej úrovni. Teraz ma napadá napríklad Ghana alebo Burkina Faso. Tam vidíme, že tá legitimita je funkčná, autorita je taktiež funkčná, štát tam má monopol využívania sily Avšak je tam problém v oblasti kapacity. Avšak najdôležitejšie je, a to vyplynulo aj z diskusie medzi dvorom, je, že toto posilňovanie štátu, state building, je politický proces, ktorý je vnútorný, ktorý nemôžeme a nesmieme meniť podľa nášho vnímania. Môžeme ho podporiť, tým, že podporíme rozvoj kapacít, aby bola udržovaná miera právoplatnosti. Je dôležité, aby boli zorganizované voľby, ale nie aby e, pol roka po nich prišlo k štátnemu prevratu, ako sme to videli v, stred, v Strednej Afrike. Je dôležité, aby štát bol monopolom moci, ale slúžil občanom. Čiže nemôžeme ovplyvňovať tento proces, avšak môžeme ho podporovať, pokiaľ budeme inteligentne reagovať. Pani predsedajúca, chcem sa vrátiť ku konkrétnym príkladom a preto si dovolím zdôrazniť niektoré prvky, ktoré sme prijali. Akú činnosť sme za spustili, vďaka čomu možno budete mať lepšie stanovisko, keď budete riešiť problémy nestabilných krajín, ktoré, ako hovorím, je dôležité, aby tam bola zabezpečená kapacita, legitimita a autorita štátu. Pokiaľ ide o zdroje, počas uplynulých troch rokov útraty e, na bilaterálnej úrovni pre e, nestabilné krajiny, tak tie sumy sa progresívne zvyšovali o, v roku 2010 to bolo 45%, dnes je to 55%. Samozrejme, ešte stále vynakladáme veľké prostriedky aj na udržiavanie mieru prostredníctvom nástroja African Peace. Koordinácia. Spoločný program. Vynasnažili sme sa zabezpečiť, aby ten náš program mohol byť opäť spustený. Mám minútu, neviem, čo mám povedať, mám toho naozaj veľa. Čo si mám vybrať? Toto je pre nás naozaj veľmi dôležité, to posilňovanie kapacít a nášho štábu. Za tie uplynulé dva roky sme vykonali približne 12 školiacich e, aktivít, kde aj európske inštitúcie, aj členské štáty riešili otázky nestability a rozvoja. Máme pilotnú fázu workshopu, ktorý potom budeme replikovať v nestabilnej krajine, kde budeme pracovať samozrejme na regionálnej báze Toho času je málo. Ešte by som chcela hovoriť o koordinácii. Chcem povedať, že my sme agentúra, ktorá e, je spolupracovníkom východného Timoru, taktiež sme činní v Somálsku. Pracujeme aj s ďalšími donormi, aby sme zlepšili situáciu v Strednej Afrike. Myslím, že čelíme trom zásadným výzvam. V prvom rade nezabudnúť na zmysel budovania štátu. Mrzí ma to, ale musíme pokračovať. Ocenujeme vaše vášnivé, vášnivý prejav. Pochopili sme, že komisia sa tejto otázke naozaj venovala. Teraz by som chcela dať slovo našim expertom. Každý má 3 minúty na to, aby odpovedal na otázky poslancov. Ďakujem za slovo. dovolíte, zareagujem a moja kolegyňa ma môže doplniť. Pokiaľ ide o pridanú hodnotu, to je dôležitá úloha a vyžaduje to pochopenie toho, ako môžu byť výsledky. Je to trpezlivejšie, to veľmi dôležitou úlohu. súhlasí to s argumentom, Ďalej ste hovorili o vedúci delegácii. Myslím, že to je deficitná oblasť. Pani z Argentíny, politická vôľa, áno, určite. To je jedné veci na pochopenie snaha pochopiť inkarnácie sily, politická vôľa konať a pochopiť regionálnu dimenziu. Sú ste veľmi dôležité. Ste hovorili CR. Mali je ďalší príklad. Nie všetci boli prekvapení, ale keď naznačuje, že to nemuselo byť. Ďakujem veľmi pekne zastupkyni komisie. Dovolte mi vám potvrdiť, že to sú komplexné veci, je to veľká výzva a my sa snažíme celé naše skúsenosti. Moja kolegyňa, neviem, či by rada ešte niečo dodala. Ďakujem pekne. V tomu bodu o dialógu a mediácii súhlasíme. Vidíme to ako komparatívnu výhodu EÚ a neskôr polovici roka vydáme správu, ktorá hovorí presne to isté, pani z komisie by som ešte rada povedala. Ja som si pozerala usmernenia, ktoré SVČ vydal. Je to o bezpečnosti externý nástroj na strane 15 je moja správa na zoznam jednotie, ktoré sa zaoberajú otázkami prevenciou konfliktov rámci SVČ je 5 orgánov, v BF je ďalších 5 orgánov, ďalej nás, e, jednotka zahraničnú politiku a stále je úplne jasné, kto robí čo, kto zodpovedá za čo a kde je zodpovedná za čo, kto koordinuje. Takže čo sa týka smenení, tak nie som si istý, či to spĺňa ďalej ten účel. Ja myslím, že to na teraz stačí. Ďakujem pekne. Ďakujem dvom rečníkom, pani Gavas a pani pánovi Edwardovi, ktorí nám predstavili túto veľmi zaujímavú štúdiu, ktorá určite komisiu do budúcna inšpiruje. A teraz e, prejdeme na posledný bod nášho programu. Chcem poďakovať tým trpezlivým kolegom, ktorí tu sú už od 9. ráno. Vidím, že je tu trošku problém pochopiť, že čas je v parlamente problém a nemôžeme sa s ním zahrávať a je mi trošku zvláštne, že niekto takto manifestuje svoju nespokojnosť tým, že odíde ešte prv, než by mohol poskytnúť odpovede v rámci diskusie. A teraz budeme hovoriť o správy pani Sargentini, ktorá sa venovala téme, ktorá výbor už za tie 4,5 roka veľmi zaujímavá. Je to podpora rozvoja prostredníctvom zodpovedných obchodných praktík a to aj pokiaľ ide o úlohu ťažobného priemyslu v rozvojových krajinách. Pani z Argentíny, prosím, majte slovo, predstavte nám svoju správu. Dank u wel, voorzitter. Ik ga Nederlands spreken. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem hovoriť po holandsky. už budú pomaličky Vianoce a e, zistujem, že e, tak koherentne sa mi nie vždy darí vysvetliť všetko tak, ako to viem v materinskom jazyku. Takže budem teda hovoriť po e, holandsky. Budem stručná. Je mi ľúto, že je tu prítomných už len tak málo kolegov, ale teším sa, že ich zostalo e, predsa len ešte pár. Je to e, prvá diskusia, samozrejme e, čakám aj pozmeňovacie návrhy a potom budeme s kolegami diskutovať. Správa táto je veľmi dôležitá eh, eh, v ťažobnom priemysle. Názov samotný je v eh, veľmi dlhý. Ide tu o to, ako rozvojové krajiny získajú eh, možnosť eh, dopracovať sa k blahobytu na základe ich nerastných eh, surovín. Pokúšame sa tu nájsť koherentnú politiku a náš výbor sa musí e, starať nielen o príslušné pravidla, ale aj o koherentnosť e, tejto politiky. E, mám 13 rokov skúsenosti s analýzou súvislosti medzi blahobytom a nerastnými surovinami a v Botsvane e, e, sa hnevali, keď som sa postarala e, o to, že o diamantoch sa hovorilo ako o krvavých diamantoch, ktoré sa používali na financovanie vojen, v Sierra Leone a tak ďalej. Mne bolo povedané, nie, nie, to sú predsa vývojové e, diamanty. Áno, to je ale tiež pravda. Ako sa môžeme e, postarať o, e, napravu situácie? Pred letom sme prijali smernicu o transparentnosti a povinnosti poskytovať správy a predvčerom sa hovorilo o, o poskytovaní správ o aj nefinančných faktoroch. To znamená, európsky kontinent pracuje na transparentnosti svojich podnikov. Tam e, sme progresívni, ale chceme sa postarať o to, aby tomu tak bolo aj e, v rozvojových krajinách a preto je dôležité, aby naše obchodné praktiky a naša rozvojová pomoc boli preskúmané a o to v tejto správe ide. Eh, aj ostatné výbory mm, vlastne nechceli nevyhnutne sprísnenie európskych pravidiel. Ja sa mám eh, postarať e, o, zlepšenie rozvojovej pomoci v tejto e, správe. Navštívili sme rôzne ťažobné zariadenia bane v východnom Kongu a, hovorili sme o tom, ako by bolo možné tie súroviny nejako označovať, aby nebolo viac možné, aby sa z nich rebeli financovali, aby sa príslušne zdaňovali a aby aj obyvateľstvo hospodárstvo lokálne malo výhody z ťažby nerastných surovín, ale lokálne obyvateľstvo totiž mm, bolo nahnevané, pretože doterajšie systémy nefungujú a tvrdili nám, že Európania sa tam mm, do toho miešajú a odkedy sa do toho mieša Európa, zarábame menej, e, pašovaním sme zarobili e, viac. Čiže pašovanie, že e, umožní viac zarobiť, to je naozaj podivné. Takže tak toto mám koncipované. Ťažba, trvalo udržateľný e, rozvoj, úloha súkromnej ekonomiky, čo môžu urobiť lokálne podniky, e, dopravy čo sa investícií. Je absurdné, že dovoz a vývoz súrovín do EÚ je e, výhodnejšia než e, polotovarov. Malo by tomu byť práve naopak. Tie pravidla by sa mali zmeniť ďalej účasť na príjmoch zo strany lokálneho obyvateľstva, ako je možné postarať sa o to, aby e, tie finančné prostriedky nešli e, len do hlavných miest, ale zostali priamo v teréne, priamo v lokalite týchto pani ako sa postarať e, o to, aby tie peniaze nešli len finančníkom na celom svete, ale aby aj lokálne obyvateľstvo zarobilo. Spomínam tu aj jednu vec, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Návrh komisie týkajúci sa konfliktných surovín. Táto správa bola odsunutá. Ja by som bola rada, to mala zároveň pána Dekuchta, ale budeme musieť počkať až po Vianociach. Každopádne to považujem za veľmi dôležité, aj to konštatujem v mojej správe, že náš výbor sa musí postarať o to, aby legislatíva bola primeraná nielen úpravy upravujúce BOS, e, ktorými sa pravdepodobne tu vôbec nemôžeme zaoberať, ale aby komisia prijela aj ďalšie opatrenia, ktoré sa postarajú o to, aby e, ten ťažobný priemysel bol naozaj trvalo udržateľný v krajinách, kde sa e, ťažia tie konfliktné minerály a nerastné súroviny. Takže Poprosím vás o podporu zo strany predsedníctva sekretariatu, pokiaľ ide o, o um, pozmeňovacie návrhy a zmenu lehoty, lebo to mi nejako ušlo. Ďakujem. Chcem hneď zareagovať na otázku pani Sargentini a to je podávanie pozmeňovacích návrhov. Je to 16. január na poludne, hlasovať sa bude 21. januára. A teraz dám slovo pánovi Kortesovi Lastrovi. Sí, muchas gracias, presidenta. <clears throat> Bueno. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán spravodajca žiaľ dnes tu e, prítomný byť nemôže, takže e, ho dnes nahrádzam. Ďakujem pani Sargentini za jej prácu. Ehm, naozaj odviedla veľký kus dobrej práce a ja by som rád mm, sa vyjadril k niektorým e, bodom, ktoré môže podporiť aj naša politická skupina. Vítame e, rôzne návrhy sú tu aj záväzky, ktoré sú už tak či tak súčasťou agendy 2015. Chceli by sme mať celosvetovú iniciatívu k tejto téme Agenda po 2015. Aj problematika obchodu a zodpovedného správania sa v rámci obchodu je e, dôležitá. Treba si uvedomiť, akú rolu tu zohrávajú podniky e, strany Európskej únie, pokiaľ ide o, tie dodávateľské reťazce tiež. Tieto predpisy musia e, byť jasné, teda musí byť jasné, E, aké opatrenia na základe akých predpisov treba prijať, aby sa e, zabezpečilo, že e, nebude financované v končnom dôsledku porušovanie ľudských práv mm, ako je to v Gáne a v Tanzánii, tam sa o, musíme tiež pozrieť na situáciu tamojších podnikov, to nie je návrh pána Kašmana, ale mňa, a ako sa angažujú Európania v týchto dvoch krajinách. Je e, e, tu veľa odporu bez osporu a myslím si, že spoločne by sme ale mali začať v tejto veci robiť, pretože nám ide o ľudské práva, nie len v Afrike, ale celý rad príkladov možno spomenúť aj z Latinskej Ameriky, najmä pokiaľ ide o ťažobný priemysel. E, tam sa často porušujú ľudské práva. Rád by som e, tu videl bol dnes e, diskusiu na túto tému, ale Zdá sa, že nás je tu príliš málo. Ja môžem povedať len toľko, že vás podporujeme mm, pri tejto vašej práci na tejto dôležitej téme. Cieľom tejto práce je, aby eh, sme pri najmenšom začali e, s e, touto problematikou porušovania ľudských práv v Afrike a v iných krajinách. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, Vianoce sa blížia, takže tiež budem hovoriť svojim materinským jazykom. Som tu jedna z mála poslancov dnes večer. Kolegyni Judith sa chcem srdečne poďakovať za túto dobrú obsiahlu správu. Ako kolega Kort z Lastra právom povedal, ide tu o veľmi dôležitú otázku a my v Európe musíme vystupovať zodpovedne, pokiaľ ide o obchod s týmito výrobkami e, z ťažobného priemyslu. Myslím si, že e, správa kolegyne obsahuje veľmi dobré návrhy. Mali by sme byť iniciatívni a postarať sa o to, aby tieto podniky v krajinách, ktorých pôsobia, platili aj dane. To považujem za rozhodujúce. Daňové dohody s rozvojovými krajinami, tie by tiež bolo možné dojednať, tak ako navrhuje Judith v bode 26. To je dobrý nápad. A potom spätná vysledovateľnosť tých nerastných surovín, to je tiež e, dobrá, e, dobrý návrh, aby sa dalo vysledovať spätne, odkiaľ pochádzajú. Za to by sme sa tiež mali zasadzovať. Správu som si tak e, narýchlo prečítala kladiem si otázku, či e, e, je tam niečo aj e, k iniciatíve Publish What You Pay, teda tá iniciatíva o transparentnosti, alebo či by nebolo možné ešte v tomto smere niečo doplniť. Ďakujem pekne. No, ďakujem pekne. keďže už máme Vianoce, rado by som tiež hovoril mojim materinským jazykom. Pani z Argentíny ďakujem za túto dôležitú správu pre mňa. Je to tiež záver toho, čím sme sa tu zaoberali 3,5 roka, totiž tým, že Vidíme predstavu o tom, že nejde tu len o peniaze, nie len o 0,7 HDP, ale ide o dane, otázku daňových rajov, tak ako to Juric Argentíny správne povedala. No a sa veľmi teším aj za odseku 20, kde zdôrazňuje, že MMF a Svetová banka v 80. a 90. rokoch rokov písali veľmi zlé dohody rozvojové krajiny nedostali svoju časť zisku. A výsledok toho sme videli na našich cestách vo svete napríklad ako námali kanadský, kanadské podniky ťažia nič neplatia ani v Zambii tam sú tam sú aktívne indické a kanadské podniky. Takže táto správa pre mňa sa toho, na sme tak dlho pracovali. No a pre mňa ako prezidničku výboru tá radosť uznať, že ten je taká zhoda o hraniciach, kde o vnímanie rozvoja spolupráce. Ďakujem pekne pani z Argentíny. A musím poďakovať aj tlmočníkom. za môj norský akcent, ale som veľmi rada, že som to mohla urobiť na poslednom zasadnutí pred Vianocami. No a slovo, máme tu ešte 5 alebo 6 minút. Môže. sa pán Ďurčil Koči a pán Ray Ešte sa viac slova. Máte 5 minút, 6 minút. Dokopy nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem za slovo a za to, že ste nám umožnili vyjadriť sa. Nebudem eh, hovoriť o všetkých 22 stranách briefingu, ktoré som dostal na túto tému. To je len ďalším dôkazom eh, dôležitosti tejto otázky a naliehavosti. Zúčastnil som sa prípravy minimálne troch správ, ktoré sa týkali ťažby mm, prvotných surovín a prírodných zdrojov len za uplynulý rok a myslím, že to je pozitívny vývoj, pretože, ako som už povedal, je to veľmi dôležitá a naliehavá otázka. Ja som v, na generálnom rejtose pre rozvojovú spoluprácu, takže ak dovolíte, e, pustím sa do toho z tohto uhla prv, ako dám slovo kolegovi z generálneho rejtostva obchod. Myslím si, že sa pri, môžeme pripojiť k blahoželaniam k návrhu tejto správy. S veľkou väčšinou totižto súhlasíme so spravodajcom. Iste sú tam aj časti, ktoré by komisia zrejme navrhla inak, to je len normálne, ale o tom hovoriť nechcem. ale existuje spôsob, ako tú správu ešte vylepšiť. Išlo by v tom prípade o poskytnutie konkrétnejších dôkazov a kvantitatívnych prvkov v niektorých e, oznameniach. Ale ako som hovoril, v princípe ideme rovnakým smerom, ale dôkazy a kvantifikátory by to posolstvo správy ešte posilnili. Napríklad, keby sa hovorilo o e, rámci či škále jednotlivých problémov. Napríklad, keby sme hovorili o dopadoch v prípade, kedy EÚ nie je akčná. Niekedy sa od nás požaduje činnosť, ale tá k tej nakoniec nedojde. My by sme mali zvážiť obidve tieto možnosti, čiže systematická činnosť a nedostatok činnosti. A potom by sme sa mali venovať aj proporcionalite činností, ktoré sú v správe navrhnuté. To je len naozaj v stručnosti. Ešte, iste sme vám k dispozícii a budeme radi pokračovať v diskusii pri inej príležitosti. Rád by som ešte hovoril o viacerých prvkoch, ktoré podľa nás sú tou základnou otázkou a to je, ako transformovať potenciál ťažby a ako ho transformovať do udržateľného rastu a rozvoja. Už sme predstavili tieto myšlienky aj na iných schôdzach vrátane e, tohto výboru. Nie je to nič radikálne nové. Hovorili sme o vedomostiach a o zdrojoch. Isté, rozvíjajúce sa krajiny, pre nich by bolo lepšie, keby mali jasné znalosti toho, aké zdroje majú k dispozícii na svojom území. Potom je tu kapacita viesť efektívne rokovania, aspekty týkajúce sa efektívnej e, fiskálnej a daňovej politiky, transparentnosť. A potom ešte aj to, ako dospieť k udržateľnému ťaženiu zdrojov, čiže ten aspekt životného prostredia. Nebudem zachádzať do detailov, pretože ako som vravel, už sme o tom hovorili pri iných príležitostiach, ale ak dovolíte, rád by som dal slovo kolegom, kolegovi, ktorý sa venuje otázke obchodu, pretože aj tohto sa spravodajca dotkol. Ja sa hneď ujmem slova. My na generálnom raditeľstve trade Trade sme už uplynulý rok pracovali eh, v oblasti konfliktných minerálov. V poslednej časti správy by sme mohli um, zdôrazniť, že to je tak povediať slon v miestnosti, je to Frank Act, čo je akási dominantná sila, ktorá tlačí aj nové firmy, spoločnosti týmto smerom a tie staršie už tým smerom idú. Mali by sme sa na to zamerať, pretože to je problém, ktoré firmy majú. Je tam dominantná sila, ale je ťažké to vystopovať, je ťažké vystopovať pôvod minerálu, pretože ten dodavateľský reťazec je mimoriadne dlhý. Keby sme zaangažovali upstream a downstream, tak je podľa nás dôležité toto posolstvo trošku lepšie vyvážiť. Downstream už existuje, ale nie je schopný spĺňať požiadavky a my si myslíme, že týmto firmám musíme pomáhať. Takže by sme sa mali zamerať skôr na upstream a nie na downstream. Tento prvok by sme podľa nás mali zapracovať. A potom je tu ešte ďalší prvok a to je otázka e, postavenia firiem z regiónu. To v správe nie je, ale je to akési poučenie, ktoré by EÚ mala zobrať do úvahy. Myslím si, že by to posilnilo túto správu, keby sa to v nej nachádzalo. Ďakujem a ďakujem aj za to, že ste rešpektovali časovú lehotu. Dám ešte slovo na 5 minút spravodajcovi, aby zareagoval na vaše otázky a pripomienky. Um, ďakujem pani predsedajúca, ďakujem naozaj za tie pochvaly, toho človeka vždy poteší. O tejto správe chcem povedať jednu vec. Prečo nemôžeme byť všetci ako Norsko? Prečo nemôžeme obchodovať s komoditami takým spôsobom, ktorý by bol zodpovedný, bol by, mal by dlhodobý dopad? Prečo nemôžeme byť všetci Norsko alebo Botswana, ktorá má veľmi rozumný prístup, pokiaľ ide o obchodovanie s diamantmi? Otázka prelomenia kliatby zdrojov. E, to je ako keby sme diskutovali o tom, čo bolo prvú sliepka alebo vajce. Na túto otázku nikto nikdy nebude vedieť odpovedať, ale môžeme sa o to pokúsiť a zaviesť také politiky či spôsob, ktorý situáciu zlepší. A otázka Izabely Leven. Áno, sú tu referencie, ktoré sa týkajú transparentnosti v ťažobnom priemysle. Bola som tam, keď začalo ATI, ale čo som v, tomto, v tejto správe chcela e, poukázať je, že tieto dobrovoľné schémy potrebujú právne zázemie. Napríklad to, že Kongo, Angola a Čad ešte stále nie sú súčasťou EITA, tak to je problém. Aj v Juhoafrickej republike tí odmietli podpísať členstvo tejto organizácie. Takže myslím si, že musíme zaviesť také právne predpisy, ktoré pomôžu e, firemnej zodpovednosti a, a schéme dobrovoľnosti. Pardon, a to je môjim cieľom. A smerom na komisiu. Možno chcete tých 22 strán prípravy niekomu posunúť a moja rada by bola, že chápem, prečo potrebujete konkrétnejšie dôkazy a údaje, pretože samozrejme, pokiaľ nám pomôžete, aby tá správa bola lepšia, tak ja budem, budem len vďačná. Takže pokiaľ máte nejaké konkrétne body, v ktorých by ste potrebovali viac dôkazov, tak e, to uvítame. A pánovi Nilandovi z generálneho riaditeľstva pre obchod by som chcela povedať, Hovorili sme o tom už v minulosti. A ja si veľmi dobre uvedomujem, že Dodd-Frank je slonom v miestnosti, ale chcela by som to obrátiť. To, že Dodd-Frank viedol k embargu obchodu konfliktných minerálov z východného Konga, to vedie k potrebe takej európskej legislatíve, ktorá by hovorila o tom, čo Dodd-Frank urobil zlé. Dodd-Frank robil aj nejaké dobré veci. V Kinshase sa v tejto chvíli snažia riešiť otázku ťažby, majú zelené báne a tak ďalej a naozaj ten systém je transparentnejší. A my by sme mali byť za tejto iniciatívy vďační, avšak mali by sme sa tiež ubezpečiť, že to, že Dodd-Frank ešte ani nefunguje, E, spôsobuje, že tie firmy sa stále vystávajú, čiže to embargo musí byť prelomené. A myslím si, že európske právne predpisy nielenže neriešia upstream, ale downstream a to vytvára nové trhy pre obchod s nekonfliktnými minerálmi. A ja úprimne dúfam, že návrh, ktorý nám na jar predstavíte, nebude riešiť len upstream, ale určite aj regulácie e, dovozu do EÚ, pretože Dodd-Frank nezlepšíme, pokiaľ ho nenahradíme, alebo pokiaľ európskym či iným spoločnosťam nedáme príležitosť riadiť sa nejakými jednými z týchto právnych predpisov. Ja by som chcela vypracovať taký návrh, ktorý by firmám dá možnosť riadiť sa európskou legislatívou a zároveň riadiť sa, alebo teda splňať aj e, správne predpisy USA. To je moja prozba na vás, aj na komisiu. Vy ste to už počuli odo mňa a týmto by som mm, ukončila svoju reakciu, pani predsedajúca. Ďakujem. Chcem sa opraviť. E, termín na podávanie e, pozmeňovacích návrhov je 16. januára na poludne, ale to hlasovanie bude 11. februára a nie v januári, ako som hovorila. Pokiaľ nemáte žiadne ďalšie otázky, tak vám chcem e, len povedať, aby naše naše ďalšie, naša ďalšia schôdza sa uskutoční tu, v Bruseli 20. januára od 15. do 18. a v útorok od 9. do 12. 15.30 a potom od 15. do 18. Chcem sa vám všetkým poďakovať a prajem vám príjemné sviatky.